Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Ak súhlasíte, najskôr schválime program bez zmien. Nikde namieta. Veľmi dobre, ďakujem. Niekoľko oznámení z mojej strany máme skoro všetky jazyky okrem estončiny, e, lotištiny a malčtiny. A 17. októbra po obede o 3. do 6. bude vynimočné zasadnutie. Pôjde o výročnú výmenu názorov s Jacqueline Meglade, E, z výkonnej agentúry pre životné prostredie, takže 17. oktobra, ešte raz to zopakujem, po obede od 3. do 6. A ešte jedna vec, budeme mať skupinu nemeckých návštevníkov, práve vchádzajú do miestnosti, takže vítajte. A zhruba 40 minút ostanú s nami. A ešte posledná vec. systém emisných kvót. Nové členské krajiny pristúpili. E, predstavuje to zhruba 750 miliónov e, emisí, eur emisí. Sú to bezplatné kvóty, ktoré teraz skúma komisia a vyjadrí sa do šiestich mesiacov. A máme novú vládu v Dánsku po voľbách. Ida Oken, socialistka, dcera Svena Okena, ktorého som ja osobne e, poznala, sa stala ministerkou pre životné prostredie, potom Astrid Krak, ďalšou ministerkou a pre klímu Astrid Linegard z, eh, z radikálnej eh, strany. A kolegyňa Lena Ek, ešte jedna informácia, bola vymenovaná ministerkou pre životné prostredie Švédska a všetkým im k týmto eh, postom blahoželáme. Takže toľko oznámenia z mojej strany. Tretí bod teraz Prosím o schválenie zápisníc zo schôdzi 23. a 25. maja a 14. a 15. jún 2011. Ak nebudú vznesené žiadne námietky, tak tieto zápisnice sú týmto pádom aj schválené. Takže teraz k skutočnému e, bodu nášho programu stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov. Spravodajca je pán Salvatore Tatarela. No a týmto pádom, ak je pripravený, mu aj dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. 4. apríla Komisia predložila oznámenie s názvom Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov. My sa máme vyjadriť k tomuto oznámeniu komisie a gestorským výborom je výbor pre e, priemysel. Ja myslím, že môžeme s týmto dokumentom súhlasiť aj keď komisia e, trošku schizofrenicky, ak to tak môžem vyjadriť, e, zrušila program GMES, e, stiahla ho z viacročného finančného rámca. Čo to znamená? Komisia vo svojom viacročnom rozpočte už nebude mať finančné prostriedky E, na financovanie GMS a pritom, ako viete, GMS je vlajkovým projektom EÚ. Takže my sa pýtame, kto bude teraz financovať tento program. Komisia si myslí, že by to mali financovať členské krajiny. Oni by e, mali e, uvoľniť prostriedky. Ide o 433 miliónov eur ročne. Celkovo by to malo byť 5 miliónov počas viacerých rokov. Ja myslím, že komisia sa míli. A mali by sme to povedať jasne a teda e, jednoznačne sa proti tomuto návrhu postaviť. Naozaj rozhodne a pokiaľ možno jednomyselne by sme mali donútiť komisiu zmeniť názor a ja naozaj žiadam o jednomyselnosť od nášho výboru. Malo um, by sa obnoviť financovanie z viacročného rozpočtu. Ak sa tak nestane, tak budeme musieť skonštatovať, že komisia už nemieni financovať program, ktorý pritom sama spustila. A bude to v podstate nahrávať tým, ktorí v rozhodovacích kruhoch hovoria, že komisia má problémy s financovaním veľkých vedeckých programov, ako napríklad GMES. Chcem ešte povedať, že v rámci nášho výboru skoro každý deň na každej schôdze sa zaoberáme environmentálnymi, klimatickými e, otázkami a otázkami súvisiacimi s CO2. E, program GMS by pritom mohol výrazne prispieť k riešeniu týchto otázok. Je tu teda iný ako iba environmentálny rozmer a dovolte, aby som zdôraznil aj otázku bezpečnosti Európy aj našich hraníc, taktiež námorný dohľad. A ja ako Talian viem, o čom hovorím, ale aj Francúzi, aj Španieli majú tie isté problémy. A keď e, myslíme na Stredomorie, tak program GMS by mohol e, zlepšiť naše vzťahy s africkými krajinami. E, africký kontinent, to je zjavné, nemá prostriedky takýto typ programu, takže program GMES by umožnil e, výrazné posilnenie spolupráce. Takže na jednej strane súhlasíme so zvyškom textu, ale chceme, aby na druhej strane tento program nadalej bol financovaný komisiou. Ďakujem pekne, hovorí predsednička za toto syntetické zhrnutie. Teraz pán Prody má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja plne podporujem kolegu Tatarelu a okrem toho, čo tu odznelo, ešte chcem zdôrazniť e, úlohu týchto vesmírnych infraštruktúr sú nevyhnutné na implementáciu európskych politík a taktiež chcem zdôrazniť environmentálny rozsah Galilea. A hlavne, čo sa týka eh, jeho podpory pre program Európske jednotné nebo a vďaka práve programu ako Galileo by sa podľa odhadov dalo ušetriť 15 palív vďaka racionalizácii leteckých trás a taktiež vďaka e, vyriešeniu otázky preťaženia letísk, či už pri odlete alebo pri príletoch. Takže tento, tieto programy sú nevyhnutné pre európske politiky a to platí pre všetky satelitné konštelácie, ktoré sa uvádzajú v oznámení komisie. A ja by som chcel ísť ďalej, ísť nad rámec toho, čo povedal spravodajca. Je samozrejme nevyhnutné neprerušiť financovanie GMS, pretože je to zásadné na kontrolu emisí skleníkových plynov. Je to taktiež nevyhnutné e, na kontrolu oteplovania našej zeme. A taktiež chcem pripomenúť význam tohto programu pre uplatňovanie e, politik na ochranu hlavne dažďových pralesov. Mám teda pocit, že tieto infraštruktúry, teda napríklad tie satelitné konštelácie, majú európsky rozmer a treba ich zachovať. Naozaj nie je správne žiadať financovanie zo, stranu, zo strany členských krajín. Ide o európsky rozmer a ten bude zachovaný iba ak sa to bude ďalej budovať a financovať na európskej úrovni. Takže ja sa chcem vrátiť k tomu, čo povedal predseda Barroso minulý týždeň, keď vystúpil v pléne. On povedal, že treba byť odvážny. Ja by som ho rád zobral za slovo. A chcem e, súhlas kolegov, aby tie opatrenia boli ráznejšie treba, aby si tieto infraštruktúry našli svoje miesto v európskych programoch. O to viac, že sa nachádzame v časoch hospodárskej krízy. A tieto infraštruktúry sú akýmsi emblémom. Sú to infraštruktúry, ktoré môžu byť naozaj predmetom eh, veľkých investícií, Keynesovo typu a sú zásadné pre našu e, budúcnosť. Takže musíme naozaj investovať aj odvahu do týchto e, európskych infraštruktúr. Tým pádom dláždime cestu našej budúcnosti a dostaneme sa tým pádom aj zo súčasnej krízy. Takže tieto investície musia byť vnímané ako európske. Musíme byť odvážni a oživiť tieto programy, pretože sú nevyhnutné. Ak budú dobre implementované, tak e, môžu e, oživiť hospodárstvo alebo aspoň urýchliť situáciu. Teraz pani Satu Hasi. No, zdá sa, že nie, takže François Grostet, ďakujem pani predsednička. Veľmi stručne vystúpim. Ja chcem podporiť predrečníkov. Je naozaj dôležité zabezpečiť financovanie tohto konkrétneho programu. Hovorili sme už o tom nielen ja, a konkrétne minulý týždeň, keď sa hovorilo o správe Gardíny, išlo konkrétne o, o, o civilnú európsku ochranu. Hovorili sme e, o tom v kontexte pozorovania Zeme a v kontexte klimatických zmien, ale ja chcem hovoriť aj o európskej priemyselnej politike. Nemôžeme hovoriť o potrebe mať silnú e, priemyselnú politiku v Európe, mať e, priemyselných šampiónov v vodzovkách a potom e, nemať e, e, finančné prostriedky pre tieto projekty. Takže naozaj si myslím, že musíme mať istý vplyv na komisii, na rade, aj tu na rozpočtovom výbore, aby jednoducho takéto prostriedky boli uvoľnené Inak nebudeme konzistentní s tým, čo hovoríme a práve v súčasnosti potrebujeme konzistentnosť a hlavne odhodlanosť. Ďakujem pekne, pani Grostet. Karl Schlitter. Ja chcem iba povedať, že som si vypočul predrečníkov o tom, ako je to užitočné, ale ja si taktiež myslím, že to malo byť spolufinancované, ale nejak to nefungovalo a vieme, že veľká časť Galileo a GMS bude využívať e, vojsko. Takže e, členské krajiny musia e, pokryť túto vojenskú čiastku. Ja nechcem vyložiť európske prostriedky daňovníkov na takúto zla- zložku pretože e, takéto využívanie, vojenské využívanie vesmíra by mali e, znášať národné rozpočty a nie európsky. A žiadnym spôsobom by sme nemali e, podporovať mm, militarizáciu priestoru, vesmírneho priestoru. Ďakujem pekne, pán González, za komisiu teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia berie na vedomie e, vyhlásenia poslancov, poslankyň, keďže tu ide o oznámenie zo 4. apríla, tak e, chcem povedať, že nie je žiaden rozkol medzi týmto oznámením a oznámením z 29. júna. 4. E, apríla komisia uznáva, že musí mať projekt e, program GMS prioritu a 29. júna v oznamení opäť uznáva tento význam, ale treba taktiež e, hovoriť o potrebe financovania iných politík a treba rozlíšiť Galileo, to je E, e, niečo, čo bude potom k EÚ vlastniť a prevádzkovať. A teda je tu aj isté rozpočtové obmedzenia. Preto treba urobiť rozdiel medzi Galileo a GMS a nájsť nejaké e, možnosti financovania. Takže nejde o žiadne protirečenie v týchto dvoch oznámeniach. A komisia v súčasnosti pracuje na návrhu ktorý odzrkadľuje túto myšlienku. No, má tam byť zachovaná kontinuita GMES v tomto e, rozpočtovom rámci, tak ako sa uvádza 29. po z 29. júna. Ďakujem a ešte raz e, spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem odpovedať komisii Protirečenie tu je, pretože máme dokument, ktorý hovorí o tom, že je to priorita a potom v ďalšom e, oznámení sa nezaručuje už financovanie. Ak teda tento program je prioritný, tak musí byť prioritný aj pokiaľ ide o financovanie. Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov zajtra do 18. 27. oktobra sa bude e, v Štrásburgu, potom na výbore ITRE a v pléne v Štrásburgu v decembri. E, ďalší bod teraz môžeme s potešením privítať pána Danseta, Ide o výročnú výmenu názorov s týmto výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre chemické látky. Takže nech sa páči, pán Danset, prídite prosím sem na tribúnu vedľa mňa. Je vous en prie. Vous avez la parole. Nech sa páči, máte slovo. Madam Chairman, Vice Chairs, Honorable Committee. Pani predsednička, poslankyne poslanci, veľkou cťou, že som dnes mohol prísť medzi vás a že vás môžem informovať o novinkách z našej agentúry v Helsinkách. Dôležité je čo najlepšie využiť tento čas a preto zameriame na 4 body. To je to, čo sa sme dosiahli v roku 2004, potom pôjde kľúčové elementy a skúsenosti, doterajšie skúsenosti, potom výzvy, ktoré sú pred nami. A na záver by som chcel na vás apelovať a požiadať vás o ďalšiu podporu po viacerých oblastiach. Takže budem mať dostatok času na to, aby som odpovedal vaše otázky. Poprvé, čo sa týka výsledkov minulého roka, im veľkou cťou, že môžem opätovne prísť medzi vás po takom úspešnom roku pre našu agentúru, ako aj pre z hľadiska reputácie Európskej únie, ktorá je svetovým lídrom v oblasti bezpečných chemikálií. Keď sme sa stretli minulý rok, vlastne boli pre ešte tri týždne pre najväčší test našej agentúry, to bola eh, lehota na registráciu REACH, kde ide o najnebezpečnejšie eh, chemické látky v Európe, ktoré bolo dôležité zaregistrovať. A spomínam si, ako ste gratulovali, pogratulovali k tej prípadnej práce. Ukázalo sa, že táto práca bola veľmi úspešná, bola tam tá splnená lehota a potom nasledovali ešte ďalšie lehoty o mesiac neskôr. Čo sa týka závera roku 2010, ja ako aj naši pracovníci sme možno sa zdali, ako keby sme e, nekonali dostatočne rýchlo, ako keby sme sa nesnažili dostatočne rýchlo reagovať. Ale nebolo to tak, my sme pracovali veľmi intenzívne, aj keď to možno nebolo tak viditeľné. Dnes som prišiel medzi vás a som veľmi hrdý na to, že sa podarilo úspešne splniť príslušné lehoty. Tisícky spoločnosti predložili približne 25 tisíc materiálov, ktoré sa týkajú najnebezpečnejších a najviac používaných chemických hrlátok v Európe. Týkalo sa to aj 3, 3 miliónov notifikácií eh, nebezpečných chemických látok. To znamená, že sme sa veľmi dobre pripravili, pripravili sme aj dobré informačné systémy a samozrejme e, bola to určitá pravdepodobnosť, že by nastala nejaká neočakávaná situácia a tým pádom problémy, ale spoločne sa nám podarilo s agentúrou, s našimi kolegami v členských štátoch, s Európskou komisiou, samozrejme aj s jednotlivými podnikmi, sa nám podarilo e, dosiahnuť úspešne prvý mílnik, ktorý vedie k tomu, že Európa je bezpečnejším miestom. Som vám veľmi vďačný za e, tú podporu, ktorú ste nám poskytli. Pre nás všetkých to bolo veľmi dôležité na, v rámci nášho pracovného života, že sa nám podarilo dosiahnuť takéto dôležité úsilie a na to nezabudneme. Čo sa týka podpory verejnosti a inštitucionálnych aktérov, to je pre nás veľmi zásadné, to isté sa týka aj našej riadiacej rady. Minulý týždeň sme mali riadne zasadanie riadiacej rady a rada prijala dôležité rozhodnutia, ktoré sa budú týkať budúcnosti našej agentúry. Tu ide o pracovný program na budúci rok, ktorý čoskoro zverejníme. E, rada, správna rada schválila aj novú politiku, ktorá sa týka konfliktu záujmov, čo je určite veľmi dôležité z hľadiska vášho výboru. Rozhodovali sme konsenzom a toto je veľmi dôležité z hľadiska môjho mandátu ako výkonného riaditeľa. Môj mandát vyprší koncom budúceho roku a na žiadosť riadiacej rady som e, potvrdil, že som v dispozícii pre ďalšie obdobie a rada e, oznámila vášmu výboru, aj komisii, že je nutné zahájiť aj e, výberové konania, je nutné vykonať príslušné kroky na prípadné predlženie môjho mandátu. A teraz druhý bod. Čo sme sa poučili z minulosti? Ako iste viete, agentúra vypracovala dve správy v júni minulého roku, kde sa opierame na naše doterajšie skúsenosti a váš predseda ma požiadal, aby som sa trošku venoval tejto oblasti. Tu ide o tzv. správu z článku 117 o, oper- o fungovaní REACH a CLP, kde ide aj o alternatívy k testovaniu na zvieratách. My sme vám zaslali tieto správy začiatkom júla. Sú to vlastne prvé správy, ktoré sa týkajú fungovania REACHu. Samozrejme, nie sú to posledné správy. My sme sa rozhodli využiť túto príležitosť na to, aby sme sa otvorene a úprimne zaoberali našimi skúsenosťami, aby sme hovorili o tom, aké sú e, silné a slabé stránky REACHu a ako sa nám to podarilo riadiť z hľadiska našej agentúry. Potom ide o to, aby aj prípadne nás, e, nás nálezy boli k dispozícii širokej odbornej verejnosti, dôležité, aby naši občania, ktorí vlastne majú prospech z fungovania REACH a CLP, chápali, že v ich mene sa snažíme dosiahnuť pokrok. V tejto súvislosti sme vypracovali dve také laické zhrnutia v 22 jazykoch a na našej stránke sme zverejnili aj také krátke videá, ktoré doplňajú tie dve hĺbkové správy. Toto zhrnutie eh, v angličtine máte k eh, dispozícii vo vašich materiáloch sme veľmi radi, že môžeme potvrdiť, že verejnosť sa zaujíma oblasť REACH. Čo sa týka dôležitých nálezov vyplývajúcich z článku 117, e, to posolstvo je hlavné a jednoduché, že to funguje. Keďže celá vec sa ešte iba vyvíja, E, bola to kritika, že jednoducho REACH bol príliš ambiciózny, že je to príliš ambiciózne, že to spôsobuje veľké náklady a že to prichádza s e, sa tam zavádzajú veľmi zložité lehoty pre priemysel. Dôležité je, že to hlavné posolstvo je, že REACH a CLP fungujú veľmi úspešne a že sú tu viacerí aktéry, ktorí sú zodpovední z jednotlivé oblasti a oni spolupracujú. Mysle zákona. To znamená, že je tu úspešná spolupráca medzi kľúčovými aktérmi, to znamená, že medzi priemyslom a ďalšími účastníkmi, členskými štátmi, Európskou komisiou a aj samotnou agentúrou. Čo sa týka tých lehôd, od júna 2007 boli splnené a podniky preukázali, že dokážu spolupracovať, častokrát vytvárali veľké zoskupenia stoviek eh, podnikov, kde si vymenali údaje a snažili sa spolupracovať úspešne so svojimi konkurentami. Iba málo podnikov e, nedodalo e, potrebné materiály. Samozrejme, nebola to jednoduchá záležitosť. Implementovať tak, takúto zložitú legislatívu, jedinečnú legislatívu je veľmi zložité, ale veľmi rýchlo sme sa učili, e, ako sme prekonávali tie fázy a naša správa obsahuje tieto skúsenosti, tak napríklad čo sa týka silných, silných vzťahov a spolupráce. Je tu o proaktívnu komunikáciu medzi e, registrujúcimi. Dôležité je tu spolupracovať a toto je, pou, toto je poučenie aj do budúcnosti. Je dôležité využívať dobrým spôsobom nástroje, ktoré mám v dispozícii, opierať sa o najlepšie skúsenosti a to od prvej lehoty. Napriek týmto určitým komplikáciám sa nám podarilo ich prekonať a vidíme, že je možné, kde môžete spolupracovať. Samozrejme je možné ešte revidovať REACH a vykonajú sa určité zlepšenia. V súčasnosti na tom pracujeme. Ale tie legislatívne ciele by mali zostať nezmenené. Dôležité je, aby podniky mohli, vypracovali kvalitné materiály s tým, ako sa bude blížiť e, ďalšia lehota. Toto je veľmi dôležité a musíme si uvedomiť, že tá úloha mohla byť ešte zložitejšia pre tých, ktorí sa chcú zaregistrovať, keďže pri niektorých látkach je nedostatok materiálov. Dôležité si uvedomiť, že tie najbližšie lehoty sa týkajú látok, ktoré nie sú až také nebezpečné a ktoré sa predávajú alebo vyrábajú v menších množstvách. Bolo to práve približne pred týždňom, sa uskutočila konferencia o registrácii REACH ja ako ďalší rečníci sme apelovali na aktérov, aby začali teraz prípravu na registráciu. Ešte sa ale hovorím o našich skúsenostiach, ktoré by som sa chcel dostať k druhej správe e, z článku 117, kde ide o to, e, ako podniky využívajú alternatívy k testovaniu na zvieratách. Tu je situácia veľmi podobná. Podniky E, prešli, vykonali veľkú prácu, hľadajú alternatívy a skutočne testovanie na zvieratách je posledná možnosť. Toto vlastne požaduje aj REACH. Viac ako 700 žiadostí o vykonaní testov na zvieratách e, bolo veľmi intenzívne hodnotených, bola tam verejná konzultácia, dôležité je získať údaje o látkach, keď nie je možné získať tieto informácie žiadnym iným spôsobom. Ako iste viete, poskytovanie informácií o vplyve látok na ľudí, ako aj na životné prostredie, to je to, čím sa zaoberá REACH. Dôležité je mať vyváženosť medzi tým, aký je vplyv na ľudí a životné prostredie a to potrebou vykonať ďalšie testy špecificky na stavovcoch. Toto je veľmi dôležité. Pre všetkým je to veľmi aktuálne, keď ide o dlhodobé dlhodobý e, vplyv na zdravie. Dôležité je hľadať alternatívy k testovaniu na zvieratách a dôležité je e, mať e, dobré argumenty. Častokrát to odôvodnenie nie je také dostačujúce, ako by malo byť. V takýchto prípadoch sa obrátime na podniky a požiadame ich, aby doplnili materiály, aby jednoducho vysvetlili e, svoje dôvody a aby tam uvideli lepšie argumenty. Toto je samozrejme veľmi dlhý proces, ale učíme sa a myslím si, že už ten začiatok bol výborný a malo by to viesť k kvalitnejším informáciám a k vyššej miere istoty pre nás, aby sme si boli istí, že tu máme bezpečné chemikálie, a teraz tretí bod. Tie veľké výzvy, ktoré sú pred nami po, po lehotách, ktoré sa týkali registrácie a notifikácie, by sme možno si mohli myslieť, že sa môžeme uvoľniť a že tá ďalšia lehota je až o dva roky, ale myslím si, že to vôbec neodpovedá pravde. Chcel by som sa zamerať na 5 víziev, ktoré sa týkajú echy. Poprvé, Ide tu o vyhodnotenie materiálov, respektíve čo najviac materiálov. To hodnotenie je veľmi dôležité pre budúcnosť výču. To znamená, že aby sme sa mohli spoliehať na tie informácie, ktoré sú v tých materiáloch, zároveň nám to umožňuje aj e, zistiť, aké opatrenie nutné vykonať. Ríč tu zavádza minimálne ciele, ktoré sa týkajú 5% bez špecifikácie lehoty lehoty. My sme stanovili naše milníky ďalšie. V roku 2013 chcem mať hodnotených 5 tých, tých e, materiálov pred samotnou lehotou pre registrácie. A chcel by som vám povedať, že dôležité si uvedomiť, aké množstvo informácií nutné hodnotiť. Častokrát je to až 10 tisíc materiálov. Samozrejme, my sa snažíme si vybrať tie e, materiály, na ktoré sa, sa treba musíme zamerať. Je tu o možné rizika a samozrejme aj náhodná vzorka. Takže žiadny podnik si nemôže byť istý, že si nevyberiem práve ich materiál. Dôležité je identifikovať e, látky, e, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné. Tu spolupracujeme s členskými štátmi a s komisiou, ktorí sú hlavnými iniciátormi e, procesu povolovania. Dôležité je ten proces urýchliť a chápem, že E, je to nevyhnutné a môžem vás ubezpečiť, že moji kolegovia a ja sme sa nerozhodli pracovať v ECHE na to, aby sme pracovali pomaly. My skutočne to berieme veľmi vážne. Ale chcel by som na vás apelovať, že si uvedomili, aký je náš hlavný cieľ. Je to identifikovanie látok, ktoré sú potenciálne nebezpečné a to je len jedno z hľadisk samotných rizík. Tak napríklad e, lehota pre prvú registráciu viedla k tomu, že karcinogénne, mutagénne a látky CMR sa zaregistrovali a tie materiály boli poprvýkrát zverejnené vôbec v histórii. Uvedomili ste si to, že vlastne tie CMR látky, vlastne polovica z nich nebola zaregistrovaná do tej lehoty a, a a teraz sa už vlastne nepoužívajú tak intenzívne v Európe? Samozrejme musíme poskytnúť e, kvalitné poradenstvo európskym inštitúciám v oblasti riadenia rizika. To sa týka aj nano e, materiálov a látok, ktoré ovplyvňujú endokrinné žlázy a ide tu aj o kombinované účinky chemikálií. Dôležitou výzvou je poskytovanie informácií o rizikách, dôležité je mať lepšie informácie, to je vlastne ten cieľ REACHu. A do začiatku septembra ECHA zverejnila informácie o takmer všetkých chemikáliách, ktoré boli zaregistrované do lehoty v roku 2010. Sme chceli pokračovať v tejto práci, chceli by sme zbierať tieto informácie, zverejňovať na našej internetovej stránke. Spolupracujeme s účastníkmi a snažíme sa nájsť rovnováhu medzi tým, ako odhaliť čo nás informácií a samozrejme chceme chrániť aj dôverné e, informácie pre z hľadiska obchodu. Toto je veľmi dôležité a zložité. V každom prípade musíme zabezpečiť to, aby tie údaje boli čo najpochopiteľnejšie a uchopiteľnejšie. No a posledná výzva, ktorú by som chcel spomenúť, je veľmi aktuálna práve pre vás. To ide o, tie, o našu zodpovednosť v rámci merenia, ktoré sa týka biocídnych látok. Vďaka špecifickému financovaniu zo strany Európskej komisie sa začali pripravovať na túto prácu a chceme ešte zvýšiť našu činnosť potom, ako sa schváli príslušná legislatíva, kde budú poskyt, e, poskytnuté príslušné zdroje. Veľmi intenzívne sledujeme legislatívny proces vašej inštitúcii a sme veľmi vďační vášmu výboru za to, že ste vyzvali ECHO, aby sa zapojila do výmeny názorov e, v súvislosti s návrhom správy pani Klás. Tešíme sa na výsledky vášho druhého čítania, keďže vieme, že hlasov biocidu budete už zajtra. Hovoril som s vami o roku 2010, hovoril som o, naš, o, vaš, o našich doterajších skúsenostiach, o výzvach pred nami. Teraz som sa dostal k tomu poslednému bodu, kde potrebujeme vlastne vašu podporu. Poprvé, Chcel by som ešte raz na vás apelovať, aby ste využili váš vplyv na národnej úrovni. Ríč sa opiera o silnú spoluprácu medzi národnou úrovňou a úrovňou EÚ. Úloha členských štátov je zásadná, nielen z hľadiska podpory priemyslu, ale ide aj o uplatňovanie legislatívy, ale ide tu samozrejme aj o e, samotný vedecký proces rozhodovania. Musíme si uvedomiť, že aká situácia v členských štátoch keď je situácia zložitá z hľadiska verejných rozpočtov, kráte sa výdavky a e, takto nie je možné dosiahnuť v rámci REACH ten úspech, ako chceme dosiahnuť. Dôležité je, aby sa táto situácia riešila primeraným spôsobom. Chcel by som na vás apelovať, aby ste váš vplyv využili na národnej úrovni, aby členské štáty pochopili, že REACH je jednou z priorít. Po druhé, chcel by som opätovne na vás apelovať, aby sa podarilo E, šíriť povedomie o dôležitosti tejto práci. Chcel by som vás poprosiť, aby ste informovali o tom v e, vašich volebných okrskoch. Hovorili ste o tom s malými podnikmi. Dôležité je, aby sme si tam nepomáhali. Toto je relevantné z hľadiska e, blížiacej sa leoty v roku 2013. Množstvo podnikov sa bude vôbec registrovať poprvýkrát. ECHA zahájila svoju informačnú kampaň približne pred týždňom a tá kampaň sa volá Reach 2013, konajte teraz. A to je vlastne to, čo musia podniky vykonať. Poprosím vás, aby ste sa na nás obrátili, aby sme mohli šíriť tieto informácie. No a na záver ešte som chcel povedať, že ako iste viete, my vyberáme poplatky od priemyslu za naše služby a v súčasnosti nepotrebujeme podporu európskych daňových poplatníkov. Na to sme vykonávali našu prácu. Máme samozrejme rezervy v banke a z tohoto môžeme pokryť naše náklady na najbližšie roky. A v každom prípade ale v roku 2014 tieto prostriedky už budú vyčerpané. Na to aj sme mali pokračovať v našej práci. Potrebujeme verejnú podporu a to každý rok v rámci budúceho finančného cyklu. Toto nie je nič nové ani neočakávané, ale plne to zodpovedá finančnému plánovaniu ríču. To je vlastne to, na čo myslela rada, keď schválila legislatívu roku 2006. Ja by som chcel vás poprosiť, aby ste na toto mysleli v rámci eh, prípravy finančného výhľadu na, rok 2000, na 2014 a 2020. Európsky parlament podporoval REACH a toto je vlastne najmodernejší regulačný rámec pre chemické látky na svete. Preto si veľmi vážime eh, tú prácu, ktorú odviedla eh, pani Haug vo vašom výbore, kde ide jednotlivé odporúčania, že vlastne aj to, že sme financovaní nie daním poplatníkom, ale poplatkami. My veríme, že parlament v rámci zložitých rokovaní na rok 2012 sa podarí nájsť riešenie na eh, finančnú obdobie do roku 2020. Pani, pani predsednička, podpredsedovia, som veľmi rád, že som mal prísť na váš výbor a už sa teším na to, ako zodpoviem vaše otázky a vypočujem si vašu odozvu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za všetky tieto informácie, ktoré určite vyvolajú otázky v radoch poslancov, poslankyň. Hovorili ste jasne o pokroku dosiahnutý dosiahnutom za minulý rok, ale hovorili ste aj o výzvach, tie si aj my uvedomujeme. Najskôr dostane slovo Satu Hasi je našou eh, predstaviteľkou pri vašej agentúre. Nech sa páči. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Dancet, za to, že ste prišli medzi nás a že ste nás chceli informovať o práci vašej agentúry. Ako ste vlastne načrtli, vaša agentúra má pred sebou veľké úlohy. Sú to veľmi zložité úlohy aj z globálneho hľadiska. Musím povedať, že sú tu viaceré záležitosti, ktoré považujem za trošku problematické. Tu ide o to, ako je REACH implementovaný v súčasnosti. A teraz by som sa chcela zamerať iba na jednu vec, ktorá sa toho týka. A ide tu o kvalitu tých registračných materiálov. Tu ide o to, čo vám, čo vám poskytuje priemysel. Vy ste spomínali, že dúfate, že kvalita tých materiálov sa zlepší v ďalšom kole. V rámci tej prvej 5-ročnej správy agentúry ECHA, ktorú ste zverejnili už v tomto roku, je uvedené, že veľký počet registračných materiálov, ktoré ste doteraz preverili, nie sú úplne korektné. Buď tam chýbajú nejaké informácie, alebo tá kvalita poskytnutých informácií nie je taká, aká by mala byť. V každom prípade, ak chceme, aby REACH fungoval, aby to bolo úspešné, tak asi najdôležitejšie je to, že tie údaje, ktoré máme k dispozícii, musia byť správne. A je to, no, je to zodpovednosťou priemyslu, aby poskytol korektné údaje. V niektorých fázach to bola približne polovica preverovaných dokumentov, ktoré nezodpovedali príslušným pravidlám. A v tejto súvislosti mám dve otázky. Po prvé, ako postupuje vaša agentúra, aby zabezpečila to, aby tie registračné materiály, ktoré nezodpovedajú kritériám, sa opravili. A to práve preto, aby všetci účastníci sa mohli spoliehať na korektnosť informácií. Druhá otázka. Vy ste spomínali to percento, asi 5% materiálov nie je vysoký podiel tých nesprávnych materiálov dôsledkom toho, že musíte preverovať veľa materiálov? Merci, Madame Grostet. Ďakujem, pani Grostet. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán e, výkonný riaditeľ, za tú bilanciu a načrtnutie budúcnosti a pritom ide o nariadenie, na ktorom sme už veľa rokov pracovali. Chcem vám povedať e, najskôr jednu vec. Vy ste hovorili pozitívne o e, tej bilanci. Nik, e, myslím, nespochybňuje význam nariadenia REACH, ale povedala by som, že to, čo počujete v teréne, nie je vždy tak optimistické, hlavne zo strany podnikov. Nehovorím iba o tých veľkých, ktoré sa mohli e, pripraviť na zmeny tak na personálnej ako finančnej úrovni, teda by sa vyrovnali s, tým, s tou registráciou, ale malé a stredné podniky, tie implementácia nariadenia REACH je ešte stále problematická. Ja chcem hovoriť o jednom špecifickom e, probléme, ktorý sa týka môjho volebného okrsku. Ide o e, výrobcov parfémov, ktorí E, vlastne pracujú v odvetvi esenciálnych olejov. A ja chcem poukázať na dopad nariadenia e, REACH na toto odvetvie, pretože toto nariadenie sa týka nielen chemických látok, ale aj esenciálnych olejov a tie sú pritom výsosne prírodným výrobkom, takže e, výrobca parfému musí pristúpiť k registrácii, musí e, vypracovať celý spis. E, to stojí 150 tisíc eur pre každú jednu látku, takže e, viete si predstaviť, že to je dosť e, veľká suma a kvôli tomu by mohli zaniknúť esenciálne oleje z niektorých rastlín, čo bola veľká škoda. Eh, hodnotenie eh, ekotoxicity týchto olejov. Tu treba povedať, že zatiaľ neexistuje žiadny hodnotiaci postup a dá sa to pochopiť, pretože je dosť nízka eh, úroveň rizík. Ide, ešte raz to zopakujem, o prírodné látky a teda tie nežiaduce vplyvy sú obmedzené. No a tie informácie, ktoré sa musia uvádzať na štítku e, tak ako je to v nariadení, znamená, že napríklad pre e, esenciálny olej z levandule, to je niečo, čo poznáme od stredoveku a pritom tento olej je v kategórii veľmi e, toxických látok pre e, vodné prostredie. M možno to tak je, ale mať tam ale obrázok, piktogram e, stromu a mŕtvej ryby na esenciálnom oleji z levandule. No, vedzte, že to vyvoláva e, vlnu nevôle. Ja sa pýtam, či sa tu trochu nepreháňa e, konkrétne uplatňovanie tohto nariadenia. Rič, chcela som o tom hovoriť, pretože je to aj hospodárska otázka. Uh, uh, môj volebný okrsok predstavuje juho východ Francúzska. Uh, a výrobcovia esenciálneho oleja. E, to, to je niekoľko malých a stredných podnikov a oni chcú, aby boli pochopení. Takže by som bola rada, keby ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujem, Chris Davis. Mr. Danset, two specific questions. One... Špecifické otázky. Jedna nadvazuje na otázku pani Hasi, pokiaľ ide o evaluáciu materiálov Myslím si, že 50 tých materiálov, ak treba prejsť cez toľko materiálov, potrebujete toľko, toľko e, požiadaviek, to vysvetľuje, prečo sa hovorí len na 50 a nebyť 100% v súlade. Po druhé potom otázka, čo, čo sa deje s tými Eh, informáciami pre spotrebiteľov nižšie na tej spotrebiteľskej reťazi. Je tu pozitívny obrázok, až môžem byť, eh, až by som bol cynický, ale nemám veľký, veľký feedback o chemických eh, spoločností v mojej volebnej oblasti. Že sa nestiažuje možno, možno, možno dobrý, dobrý znak, alebo zmizli z mapy, neviem, neviem. Je to v kontraste so situáciou spred niekoľkých rokov, keď sa o legislatíve diskutovalo. Napriek však komentárom pani Grosted, že nikto by nespochybňoval dôvody, prečo máme ríč pred sebou ako nariadenie, moja krajina je veľmi euroskeptická a na jednej z konferencií takmer každý e, spochybnil každé uznesenie tohto typu, takže chcem sa opakovať nevyhnutnú poznámku, že akokoľvek profesionálne a veľa pracujete a vykonávate svoju činnosť, v zásade ríč e, uvaluje obrovské administratívne bremeno na chemické spoločnosti v Európe, čo, nám da, čo nás um, uh, posúva do uh, nevýhody v hospodárskej súťaži a dáva to veľký, veľký tlak na malé chemické spoločnosti, ktoré nemajú personál, technickú, technickú pomoc, aby vyhoveli požiadavkám. Je tu tak povediať diablov advokát v tejto, v tejto, v tejto legislatíve. Chris. Vieme, Chris. Pán Prody. Dans l'autre sens Madame Klaas, si vous voulez intervenir comme chcete vy, pani Klas, e, zasiahnuť. A e, napriek tomu navrhujem pán Prody, aby sa jal slova. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pánu riaditeľovi za jeho prítomnosť. A tiež by som chcel zdôrazniť, aký dôležitý je ríč pretože REACH je e, vlastne symbolom pre bezpečnosť e, e, pracujúcich. Je to taký, taký styčný bod, ale prihlásil som sa o slovo aj preto, že čakám určitú podporu u tejto agentúry. Som členom stojí a my sme uznali, že určité veci sa musia poňať presnejšie, určité koncepty, určité pojmy, aby naozaj aby sa používali. A pred, tu mám na mysli predovšetkým hodnotenie rizik, oznamovanie rizik, a tiež osobitne aj a tu sa obraciam na všetky agentúry Európskej únie. Myslím tu na spoluprácu. Myslím si, že je potrebné, aby sme sa jasne vyjadrovali. Jasnejšie ide tu o pracovný štýl každej agentúry, ale tiež tu ide o, o spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o celú Európsku úniu. Hodnotenie rizik by malo byť predsa nejak doplnené určitým odkazom na princíp prevencie. A myslím si, že to sú veci dôležité. dôležité veci, ktoré by sme mali doladiť, pretože to nám dá lepší celkový pohľad, lepšie pochopenie. Toto som chcel naznačiť. To sú veci, ktoré by som neskôr komunikoval agentúry. Koncepty a jazyk musia byť ešte jasnejšie. Pre naše súžitie sú veľmi dôležité. Pani Klás teraz. Ďakujem, pani predsedníčka, len som sa chcela postarať o to, aby ste ma neprehliadli. Najprv chcem poďakovať našemu hostovi za jeho optimistické a, a suverénne vystupovanie. To nám ukazuje, že REACH funguje, že sa aj dá povedať, že máme veci vlastne pod kontrolou. A ako spravodajkyňa sa pýtam aj, aké efekty synergie možno dosiahnuť, pretože aj pri biocidoch, ak chceme masívne s vami komunikovať, zajtra o tom budeme aj hlasovať. A tým pádom by bolo aj veľmi nápomocné vypočuť si, ako sa veci dajú rie- riešiť. A celkom dobre si viem predstaviť, že keď všetko bude e, v jednej, v jednej súvislosti, že sa dá z toho profitovať a že to budú aj e, synergické efekty. A pohybujeme sa tak povediať v hmle, keď hovoríme o nákladoch, o poplatkoch za autorizáciu, ročných poplatkoch a chápem, keď pani Grostet hovorí o týchto veciach. Samozrejme, nedá sa od začiatku povedať, že všetko, čo súvisí s prírodou, netreba registrovať, ale pretože aj príroda produkuje nebezpečné látky. Aj tu treba myslieť na registráciu, ale otázka e, tiež znie aj do tej miery, do akej miery možno rozličné vychádzať z rôznych nákladov, keď máme pred sebou prírodné látky. To tiež platí aj vtedy, keď máme pred sebou látky, ktoré sú už v iných nariadeniach, boli schválené inde, napríklad e, prísady potravinové, napríklad teraz, pokiaľ ide o síru, s oxid siričity na konzerváciu je schválený, ale keď ho použijeme ako biocid, tak potrebujeme ďalšie schválenie. A to stojí veľa peňazí. Hovorí sa o 150 tisíc až 500 tisíc eur a my tu vlastne tápame v tme. Musíme si mnohé zjednodušiť, keď chceme spoločne, konštruktívne hovoriť o nákladoch, aj o odstupňovaní nákladov, pretože to, čo tu máme, to e, našich podnikateľov, menších podnikateľov, stredné podniky zasahuje a Christovi chcem povedať, v mnohé, mnohých veciach, mnohí si, sú si tu sami na vine, ak veci komplikujeme a máme dodatočné požiadavky. Napríklad ste hovorili o endokrinných disruptoroch. To je téma, kde e, chceme o tom vedieť naozaj viac. Aspoň snad ešte k tomu, pán riaditeľ, máte tu možnosť vplývať na to, aby štúdie napredovali. Tu je toľko otázok práve v tejto oblasti. Boli by potrebné e, využiteľné e, merania, štúdie, čo sa deje vo vašej oblasti, ako, sa to možno, ako to možno posunúť vpred. Inak vám želám veľa šťastia aj v budúcnosti keď bude ríč e, dobre zvládaný, budú určite nové výzvy a verím ale, že sme na dobrej ceste. Ďakujem. Karl Schlüter. Vítajte. Mám tri malé otázky. Pred nejakým časom som sa pýtal, koľko e, non, nešpecifických materiálov máte. Aká je dnes odpoveď? Potom mám otázku týkajúca sa e, pozorovania kvality, keď hovoríte, že síce nechýbajú dáta, ale nie sú celkom presné. Týchto listov ste napísali veľa a takisto niekoľko otázky týkajúce sa kvality tých materiálov. Kladiem si otázku, že možno by sme mali tu by ísť príkladom a spoločne s členskými krajinami sa snažiť pokutovať e, spoločnosti, ktoré viackrát neposkydli dáta. Už sú tedy sa množstvo prostriedkov a dobre zaadministrované dieta. Videli ste niektorú z členských krajín, že by pokutovala e, spoločnosť za neposkytnutie e, e, informácií. Možno, že toto by priviedlo spoločnosti k lepšiemu správaniu. A potom otázka týka sa zoznamu kandidátov. Ako chcete do, dosiahnuť ten cieľ 136 a prečo je to trvá komisii tak dlho, ak sa chcete dostať eh, k dodatku 15, prečo dávate toľko času, keď toľko spoločnosti podáva žiadosti? Tak dlho to trvá. Vy to posúvate k autorizačnému procesu, zákazu, to všetko dlho trvá. Aké je na to vysvetlenie? Veď by to mal byť veľmi jednoduchý proces. Malo by to byť podľa mňa veľmi rýchle rozhodnutie. Ďakujeme. A na rozbach je ďalšou rečničkou. Ďakujem. Pani predsednička, mám zo pár otázok. Nepridám síce veľa nového, mám eh, teda niekoľko otázok. Počula som že REACH ne, sa neimplementuje rovnako dobre vo všetkých členských krajinách. Čo robíte s cieľom, aby ste zabezpečili, že implementácia v všetkých 27 krajinách bude prebiehať správne? Nie je to len otázka konkurencie schopnosti eh, na európskej úrovni. Je to tiež otázka toho, o koľko prekážok si sami nakladieme do cesty Môžete mi povedať, ak okolko striktnejší sme tu v Európe, než sú napríklad v Číne a v zvyšku sveta. Merci, Sofie Okoni. Ďakujeme, ďalší rečník. Madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Dánse, ďakujem za jasné vystúpenie. Ja by som nadviazala na predrečníkov, hlavne na François Grostet. Ja chcem taktiež povedať, že je veľmi užitočné eh, venovať sa eh, vlastne otázke regulácie chemických látok Eh, pani Klas povedala, že sa nedá všetko pripustiť alebo povoliť a musí existovať regulácia, ale existujú malé a stredné podniky, ktoré nemajú interné eh, štruktúry, ktoré by im umožnili eh, vlastne oboznámiť sa so všetkými nariadeniami, pretože okrem tých environmentálnych musia zvláda taktiež tie daňové a je ešte niekoľko európskych smerníc, ktoré sa potom e, transponujú v členských krajinách. A európske malé a stredné podniky vlastne trpia kvôli e, tomuto veľkému počtu nariadenia smerníc a, ako som už povedala, chýba im na to interná štruktúra. My pre, pritom musíme nejak vyjasniť situáciu v regulačnej oblasti na to, aby sme mm, vlastne vytvorili synergie a aby naše podniky e, neboli menej konkurencieschopné, aby mali svoje miesto na trhu, pretože ja som presvedčená, že sú oveľa cnostnejšie ako e, v iných e, krajinách, ktoré nemajú také prísne predpisy ako my v EÚ. Pán Zeber, no pani predsednička, ak sa pozriem na diskusie, ktoré tu prebiehali pri Ríči, a viem, ako sa zúčastňoval aj Guido Sakony. Pamätám si, že v sála vtedy bola plná a všetko klaplo dobre a, a mohli sme e, pomôcť chemickému priemyslu. Dnes som sa pýtal, či sme nedostali nejaké sťažnosti a keďže nemáme sťažnosti, tak vychádzam z toho rovnako ako Chris Davis, že vec, táto vec asi funguje. Sú to len detailné problémy, ktoré sa tu naznačujú. A e, v zásade však myslím, že môžeme byť hrdí na to, že pr- ten zákon je dobrý a myslím si, že vy môžete e, byť spokojní takisto. Viete, potrebujeme, potrebujeme často nejaké detailné problémy, jazykový problém, o ktorým sme hovorili už v minulosti. Medzičasom existuje veľa pre, prekladov, ale malé a stredné podniky by predsa len potrebovali viac, viac návodov. Tu treba čosi, čosi e, dohnať. Krista Klas, ten e, režim poplatkov, nuž to je ten, téma, ktorá by sa dala poňať transparentnejšie. My všetci sme za to e, a Teraz poprvýkrát počujem, že máte dosť prostriedkov, aj to počujem e, rád, minule vám bolo málo. Napriek tomu transparentnosť, to, ako sa financuje, to by bolo zaujímavé. Nie ste predsa nejaká banka, nemusíte e, veci odkladať e, na zlé časy. Nemusíte, nemali by ste podnikom dodávať náklady a o tých poplatkoch možno ešte diskutovať. A posledný podnec ešte možno by nebolo zlé, keby ste robili viac osvetovej práce. Tu v Európe máme častejšie kritiku, e, že robíme veci, ktoré by neboli potrebné, ale REACH funguje a je to veľmi vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov, ale aj to je vaša úloha, úloha vašej agentúry spoločne s mimovládkami, Myslím si, že je to rozhodujúca časť vašej úlohy a preto moja prozba, keď možno by ste mohli byť proaktívni v komunikácii, pretože si myslím, že rôzni ľudia majú naozaj starosti, že že sme tu e, v každodennom živote na, na, v riziku, že nás priotrávia, ale všeobecne si myslím, že je tu obraz veľmi pozitívny. Ďakujem. Ďakujem pekne ešte predtým, ako dám priestor pánovi Dansetovi, aby odpovedal. Ešte dostane slovo Guido Sakony, zástupca parlamentu v správnej rade EKI. E Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj predrečníkom stručne. Výkonný riaditeľ hovoril veľmi jasne a naozaj jednoznačne opísal situáciu. Ak dovolíte, ako starší kolega chcem jednu vec povedať. Vy ste totižto zodpovední a ak niečo nie je v poriadku s ríčom, tak e, za to môže zákonodárca a možno, že aj tí, ktorí ho vypracovali. A týka sa to aj mňa, ale dobre, nemáme hovoriť o fungovaní a uplatňovaní tohto nariadenia. Pretože sme sa dohodli, že vypracujeme e, úplne nový nástroj, že vytvoríme agentúru, ktorá ho bude uplatňovať v praxi. Takže nechcem všetko opisovať iba v rúžovom svetle, ale predsa len veci prebiehajú dobre. Mm, neočakávali sme to. Chcem pripomenúť, že sme vďaka Riču spojili 45 smerníc a ak si dobre pamätám, tak moc dobre počas 25 rokov nefungovali tieto smernice, ale vďaka Ríču sa podarilo mať pod kontrolou 300-400 látok zhruba, teda že ich už začíname poznať a e, práve sa končí ďalšia registračná etapa Týka sa to hlavne látok, ktoré sa vyrábajú v trochu iných objemoch a podľa mojich informácií by e, to malo byť e, už 5000 známych a zaregistrovaných, zaregistrovaných látok. Predtým sme nemali teda nič a teraz máme obrovskú elektronickú databázu, kde sú všetky informácie zhromaždené. A z veľkej časti tieto informácie sú aj zverejnené a ja myslím, že zhruba 3000 látok, teda odhadom, e, ku ktorým je teda informát, k informáciám o týchto látkach je okamžitý prístup, ale potom e, sú tu aj stanoviska agentúry, určené tým, ktorí neposkytli úplné informácie pri registrácii a vďaka tomu môžu tieto nedostatky odstraniť. No ale ešte spomeniem rok 2013. No a malo by sa to týkať väčšieho počtu e, podnikov, pretože by teda išlo o látky, ktoré sa vyrábajú v menšom objeme. No ale v konečnom dôsledku by informácií bolo viac, pretože e, sme to tak e, zadefinovali. Ale údaje musia byť sprístupnené všetkým. A o to žiadala aj komisia, aby vyhovela malým a stredným podnikom, aby sa zabránilo príliš veľkej finančnej a administratívnej záťaži. Takže možno e, tie konzorcia e, predstavovali najväčší problém pre agentúru, ale myslím, že je to už vyriešené. A ešte jednu vec chcem spomenúť. Je skoro taký e, osobný postreh. Chcem zareagovať na výzvu kolegu. Teda tento systém je zložitý ale vlastne tento vlak sa už rozbehol. Zákonodárca samozrejme je samostatný, ale ja myslím, že je dôležité neohrazovať napredovanie tohto vlaku. Nemôžeme niečo meniť v priebehu cesty. Začalo to slubne, ale ešte vlak nejde plnou rýchlosťou. Hodnotenie látok ešte nie je ukončené a preto členské krajiny musia zohrať kľúčovú úlohu a neviem, či to všetci pochopili. My budeme eh, musieť taktiež sledovať registráciu eh, nových látok. Takže zopakujem to. Myslím, že je dobre nezasahovať do napredovania tohto vlaku. Nemeňme e, pravidlá. Áno, pred 5-6 rokmi sme si možno trhali vlasy a hovorilo sa vtedy, že zahubíme e, chemický priemysel v Európe. Hovorilo sa dokonca o atentáte, nie, žartujem. No ale mm, odzneli dosť silné slova, ale odtedy sa veľa zmenilo, niekedy to bolo aj negatívne. Ja vám však môžem povedať, že je, existuje už aj čínsky ríč, nie je to to isté ako u nás, ale naozaj e, ostatné krajiny sa inšpirujú našim nariadením ríč. Ne, prebrali to doslovne, ale každopádne sa inšpirovali a chcú spraviť poriadok v tých chemických látkach. REACH totiž to umožnil posilniť konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu. Platí to pre tento priemysel, ale aj pre ostatné toľko. Ďakujem pekne, hovorí predsedkyňa. Bolo to zaujímavé teraz za generálne riaditeľstvo Enterprise a Envy. V takomto poradí, nech sa páči. Alebo to poradie môžete zmeniť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vyjadrím sa k jednej veci. Myslím, že otázka určená pánovi Dansetovi sa skôr týkala nás, e, ako dlho trvá e, transpozícia mm, z EKI aj v súvislosti s prílohou 14 a prečo EKA nepracuje rýchlejšie. My dostávame návrhy od EKI, potom musíme vypracovať návrh nariadenia musíme vypracovať jednotlivé právne ustanovenia, ale netrvá to veľmi dlho, niekoľko týždňov, potom to prechádza rôznymi oddeleniami na komisii a e, odpoveď máme do mesiaca. Keďže to má dopad na obchod, tak e, e, informujeme VTO a je lehota 60 dní a potom je tu výbor e, REACH, e, tamto musí sa 3 týždne predtým, ako sa bude hlasovať a potom sa výsledky poskytnú e, parlamentu a rade. To môže trvať 3 mesiace. A potom môžeme konečne schváliť nariadenie komisie. To trvá týždeň, dva predtým, ako máme skutočné rozhodnutie komisie. Takže ako vidíte, niekoľko krokov. Zhruba to celé trvá rok predtým, ako návrh je zapracovaný do prílohy 14. Teda to je celý ten autorizačný postup. Dúfam, že je to jasnejšie. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne. Najskôr niečo k medzinárodnému aspektu. Myslím, že je dobré, aby zareagovala komisia, aj keď som si istý, že pán Danset rád doplní to, čo ja poviem a ešte možno všeobecne potom poviem o tom, v akej situácii sa nachádzame. Možno, že tu odzneli rôzne názory, ale ja myslím, že sa to všetko oberá iným smerom, takže skok do e, svetu e, REACH Všetci si uvedomujeme, že Ridge je jedinečný na svete a môžem e, sa oprieť o vyhlásenia môjho komisér, komisára na tomto výbore, ale aj na iných gremiách. A on povedal, že práve e, e, REACH vytvára vedomostný základ a vďaka nemu budeme mať v budúcnosti e, konkurenčnú výhodu a on nemyslí samozrejme iba na e, zbieranie údajov na webovej stránke EKI, ale aj využívanie takýchto informácií. V Európe sa musíme naužiť, naučiť využívať tieto informácie na zvýšenie bezpečnosti a to bude naša výhoda mimo EÚ, tak ako ostatní, ostatné krajiny e, takýmto spôsobom modernizujeme eh, legislatívu v chemickej oblasti a možno nie sme eh, maximálne ambiciózni, ale ideme správnym smerom. A ešte mm, zopakujem eh, slova komisára Potočníka, teda že sme dosiahli hlavné milníky pri implementácii priemysel e, už e, musí dokázať, ako zaručuje bezpečnosť pre e, samotný podnik, ale aj pre užívateľov. A teraz nás čaká ďalší veľký skok do sveta REACH. Teda teraz my, komisia, agentúra, členské krajiny, úrady členských krajín, ale aj tí, ktorí pracujú na iných legislatívach súvisiacich s chemickými látkami IPCC, legislatíva o pracovníkoch, ale aj tí, ktorí e, využívajú tieto informácie a musia si uveriť, že sú informácie dôležité pre výrobcov, distribútorov, ale aj na ich vlastné využitie. Ide o to dosiahnuť naše ciele, e, naše záväzky. E, týka sa to aj e, cieľov zo stratégie EU 2020, teda aby sa chemické látky v Európe aj na svete využívali bezpečným spôsobom, a teda aspoň takým, ktorý minimalizuje hrozby. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ teraz Odpovedajte prosím na tie otázky, ktoré vám boli určené. Niektoré dokonca prekračujú hranice agentúry, e, týkali sa samotnej e, smernice, ale vy pritom máte e, na starosti jej implementáciu. Ale tak ako povedal kolega Zíbet, keď sa pozrieme na výsledky európskeho chemického priemyslu, sú, sú dobré za minulý rok a preto myslím, že je to dobrý príklad e, nariadenia, ktoré zvýšilo bezpečnosť a zároveň nepoškodilo eh, konkurencieschopnosť našich podnikov. Takže eh, všetko je to v duchu udržateľnosti a to by malo eh, viesť naše správanie aj v budúcnosti. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, my na všetky tieto ciele myslíme. A začnem otázkou, ktorá sa týkala hodnotenia. V prvom rade chcem jasne povedať, že v súčasnosti nemáme jasnú predstavu o e, žiadostiach predložených v roku 2010 teda takých, ktoré by nesplnili všetky požiadavky. Zatiaľ prvý rok sme sa pozreli na e, prvé žiadosti a tiež sme, si, tiež sme vyhodnotili. A zatiaľ sa dá povedať, že ich kvalita nebola úplne vyhovujúca A až teraz začíname dostávať úplné žiadosti. Ale toto veľké množstvo si musíme ešte zanalýzovať a potom povieme, aký je pomer tých úplných žiadostí. Takže e, e, žiaľ, teraz nemôžem úplne presne na túto otázku zodpovedať. Ale samozrejme, ak tieto žiadosti nie sú úplné, tak e, my sa podľa toho zariadíme, zariadíme rozhodneme o tom, či je žiadosť neúplná, alebo či je problém s, ne- s kvalitou dokumentov a na všetko sú jasné lehoty, teda podniky vedia, koľko majú času na to, aby e, tieto nedostatky odstránili. Môžem vám povedať, že tieto žiadosti sú potom predložené členským krajinám a výboru členských e, krajín, kde, ministri, e, pardon, kde experti zas, zasadajú každé dva mesiace a potom preberajú 10-20 e, žiadostí a oni možno potvrdia aj naše závery. Potom sú zaslané listy ktoré hodnotia kvalitu podnikom, ale aj členským krajinám. A ich e, inšpektoráty potom môžu e, sa vyjadriť k nedostatkom. A my to potom sledujeme, teda mm, zistíme, či podnik informácie doplní, odstráni nedostatky. Ak nie, tak v prvom rade informujeme e, inšpektorát danej členskej krajiny ktorý sa potom podľa toho môže zariadiť, prijať, prijať patričné opatrenia a zistíme my, či môžeme aj formálne rozhodnúť o prípadných nedostatkoch. Ja myslím, že tu neexistuje žiadne ľahké východisko. Či máme spraviť viac ako 5%, to uvidíme pri dlhodobej perspektíve, ale každopádne urobíme 5 e, všetkých žiadostí do konca roku 2013 a uvidíme, či potom budeme mať čas zvýšiť toto percento aj pri už zaregistrovaných žiadostiach, pretože v konečnom dôsledku nepočítame s takým vysokým počtom v budúcej registračnej etape. Teda v 2013 sa neprestaneme venovať žiadostiam do konca, zaregistrovaných do konca roku 2010. No a čo sa týka nano e, žiadosti, my sme zdlhavo informovali komisiu o konkrétnych podnikoch Išlo aj o informácie o nebezpečných látkach a my sme to pochopili tak, že do konca roka vás komisia bude informovať na základe tých informácií, ktoré má od nás a vypracuje aj správu. Všetko je to v kontexte hodnotenia. A registračná povinnosť teraz Pani Groste to povedala. Tieto požiadavky sú trošku prehnané pre niektoré podniky. Často ide o malé a stradné podniky, aj ostatné členské krajiny na to poukázali, teda že to môže byť dosť e, ťažká úloha. My tomu rozumieme a berieme túto kritiku vážne, snažíme sa čo najviac pomáhať malým a stredným podnikom. A chcem predovšetkým pripomenúť, že vy ako zákonodárcovia ste vytvorili tie um, národné kontaktné miesta, ktoré sa venujú školeniam, aby potom mohli e, informovať podniky v danom jazyku my sa im ale aj potom e, snažíme pomôcť e, napríklad e, pri informačných informačno-technologických nástrojoch. Takže sú potrebné vedomosti, ale ak si kúpite nejakú e, chemickú látku od dodávateľa, tak očakávate, že vie e, o tej látke dostatok, e, že má o tej látke dostatok informácií. Niektoré členské krajiny zobrali na vedomie to, že malé a stredné podniky potrebujú poradenstvo aj pomoc pri zostavovaní žiadosti. Niektoré krajiny dokonca vytvorili akýsi systém verejnej podpory, dokonca čiastočne e, znášajú e, náklady spojené s poradenstvom a väčšinou e, malé a stredné podniky nie sú tí hlavní žiadatelia. Samozrejme sledujú, čo sa deje a v konečnom dôsledku si kúpujú e, vlastne prístup k údajom. Chcú e, vedieť, či existuje nejaká správa o bezpečnosti, ku ktorej by sa mohli pripojiť aby v konečnom dôsledku mohli mm, akýmsi spôsobom znížiť e, náklady ale mm, každopádne musia zaplatiť za ten prístupový list. No ale výhodou je, že si tým kúpia veľký, veľmi dôležitý prístup k informáciám. Komisia to vysvetlila, môže to zvyšiť aj ich e, konkurencieschopnosť na medzinárodnej scéne. Teda ak e, budú vedieť, ako bezpečne používať chemické látky. A môžu, môžu to potom podrobne vysvetliť e, ďalším využívateľom my sa tešíme, že budeme môcť pomôcť aj v ďalšom kole malým a stredným podnikom, ktoré sa potom môžu stať hlavnými žiadateľmi. Treba takéto malé a stredné podniky v prvom rade identifikovať a e, potom zistiť, aké majú problémy, či im môžeme lepšie pomôcť, či aj to kontaktné miesto národné by im vedelo poskytnúť pomoc, aby nepremeškali ďalšiu lehotu rok 2018. A myslím, že vtedy bude naozaj e, veľký počet malých a stredných podnikov, ktoré budú medzi žiadateľmi. No a ja si myslím, že sa to týka aj tých e, esenciálnych olejov pre parfémy. To sú menšie objemy, takže to bude ten rok 2018. No a ešte e, odborné vedomosti. Ja myslím, že tie chýbajú nielen vo veľkých, ale aj tých menších podnikov, tých expertov je málo, teda hlavne na oblasť bezpečnosti. A preto e, podpredseda komisie Tajany sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc. Takže my e, pracujeme na akomsi postupnom programe. Ide o to prepojiť inš, e, výskumné inštitúty a, a in, univerzity, aby e, študenti mali informácie o regulácii aby vedeli, aké dokumenty sú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s nariadením REACH. To je určite niečo, čo zohrá e, významnú úlohu. A taktiež spoločný jazyk e, medzi jednotlivými vedeckými výbormi a regulátormi, aby bolo možné ľahšie si čítať e, hodnotenia rizik. Ja si myslím, že aj komisia to pochopila vedúce, je tam generálne riaditeľstvo Sanko. Pôjde o to častejšie zvolávať vedecké výbory, aby si ľahšie zharmonizovali názor na hodnotenia rizík a našli ľahšie spoločný jazyk. Takže tu e, venujeme veľké úsilie napríklad aj e, vytvoreň, vytvoreniu spoločnej terminológie. Takže nejde iba o harmonizáciu v angličtine, ale chceme, aby e, všetky tieto výrazy mali ekvivalent v ostatných oficiálnych jazykoch EÚ. To je taktiež dôležité. A ešte k tomu, čo povedala pani Klás. Poplatky. Áno, poplatky súvisiace s ričom môžu niekedy byť prekážkou, pretože podniky musia za- zaplatiť okamžite a platia pri registrácii za všetku našu prácu aj neskôr napríklad hodnotenie žiadosti samotnej látky, aj práca v riadení, v oblasti riadenia rizik. To všetko pokrýva ten počiatočný poplatok. Ale dá sa o tom diskutovať, ale myslím, že to viac týka váš, vás, e, zákonodárcov, teda či by nebol lepší akýsi ročný poplatok. No a to by znížilo ten počiatočný registračný poplatok Jednoducho treba o tom diskutovať. No ale ide aj o bezpečné použitie týchto e, prostriedkov. Tie potom využívame viacero rokov. Ale ako som už povedal, vy by ste mali skôr nad tým porozmýšľať, e, zvážiť pre a proti. Ak chcete, môžeme sa potom na to pozrieť spoločne a vytváranie synergií medzi biocidmi a nariadením REACH. Už sa snažíme naozaj vytvárať takéto synergie a chceme sa ubezpečiť, že naše IT nástroje, ktoré slúžia vedcom aj podnikom, pri registrácii a hodnotení rizík. Teda, že sa nám takéto synergie podarí vytvoriť, ale to znamená, že musíme plne využívať to, čo už máme. A presne tomu sa teraz venujeme. Ale to samozrejme neznamená, že to úplne odsunie na bok biocídy a žiadosti o povolenie. E, sú tu generické náklady a s nimi sa snažíme spraviť čo najviac práve vytváraním tých synergií čo najskôr. Vy ste od nás chceli štúdiu nákladovej efektivity, teda koľko nás e, stoja biocídy a potom REACH a CLP. No a náklady pre e, REACH čiastočne využívame aj pre biocídy. Takže áno, pochopili sme vás. Chcete, aby sme dobre zhodnotili náklady spojené s biocídmi. A presne to podľa mňa robíme. Ale zatiaľ tie poplatky ešte nemáme. Ale Dúfam, že sa rovnakým spôsobom znižia poplatky pre malé a stredné podniky, či už ide o mikro, malé alebo stredné podniky. Teda, že bude výrazná zľava pre tie podniky, ktoré, ktoré si zaslúžia takýto znížený poplatok. Uh, Takže čo sa týka <clears throat> tých uh, registračných poplatkov, ktoré, ako som uvedel, dostávame dopredu, tak uh, samozrejme musíme si uvedomiť, že toto nie je <clears throat> financovanie, ktoré funguje na, väčšine, na väčšnosť bude to fungovať do roku 2014 a to znamená, že vlastne budeme sa musieť vrátiť tomu, s čím pôvodne plánoval zákonodárca, že tam bude zmiešané financovanie nákladov agentúry, takže čiastočne sa to bude pokrývať e, príspevkami z rozpočtu a čiastočne sa to bude platiť z poplatkov, takže to je to riešenie, ktoré by sme potrebovali, mať v rámci budúceho finančného výhľadu a pevne verím, že keď sa ním budete zaoberať, tak si na to spomeniete. Čo sa týka zoznamu kandidátov, samozrejme musíme si tu prejsť ten zoznam cieľov, ktoré je nutné splniť. To je to, s čím sa tu plánovalo. Takže je tu cieľ stanovený pre každého z nás a my samozrejme podporujeme takéto ciele. Máme tu asi 130 eh, látok na zozname, to je to, čím sa musíme zaoberať eh, v najbližších rokoch. Takže budeme musieť vynúť isté úsilie v najbližších mesiacoch. Budeme musieť pracovať tak my, ako komisia, ako aj členské štáty. Snažíme sa upozorniť členské štáty na to, ako majú úlohu, kde je ich zodpovednosť, že musí vykonať svoju časť práce a oni v zásade majú záujem pracovať s nami a vlastne poprvýkrát budeme mať plánovacie stretnutie našej agentúre, bude to niekedy pred koncom roka kde požiadame členské štáty o to, aby si stanovili jasné ciele v rámci viacročného pracovného plánu a takto by sa vytvoril mechanizmus, ktorý kladie zodpovednosť nie len na nás, a komisiu, ale na členské štáty a to tak, že sa stanovia dopredu ciele, ktoré sa týkajú ríču. Čo sa týka jazykového režimu, Áno, veľmi sa snažíme. Dostali sme spätnú väzbu od zaregistrovaných účastníkov. A pýtame sa ich, čo by sme mohli ešte spraviť preto, aby sme im poskytli preklady, aby REACH bol taký dostupnejší na národnej úrovni. Pevne verím, že pani predsednička, som pokryl všetky otázky, ktoré boli položené. Ďakujem pekne. Chris Davis. If I may, one question. Chris Davis. Ak dovolíte, ešte by som sa chcel niečo spýtať. Pán riaditeľ, mohli by ste nám povedať váš názor, e, kde sa nachádza vaša agentúra z hľadiska konkurenceschopnosti? Zlepšila sa táto pozícia alebo sa zhoršila? Mohli by ste mi k tomu niečo povedať? Thank you. This is of course in the first place a question which the commission uh... Áno, túto otázku by ste mali skôr položiť komisii, lebo ona je v kontakte s priemyslom a vlastne vykonáva štúdie, ktoré sa týkajú práve tej, tohoto aspektu a pevne verím, že vám budem vedieť zodpovedať túto otázku v budúci rok, kedy budú tie štúdie hotové, ale v súčasnosti, podľa môjho názoru, si myslím, že podniky sa dokázali zaregistrovať vo veľkom počte skutočne a boli tu viacerí účastníci, ktorí sa obávali, že e, ako výsledok registrácie bude to, že niektoré látky zmiznú, z trhu sa stiahnu a tie sú to látky, ktoré by potrebovali a že jednoducho by sa a narušil celý produkčný proces, keby tieto látky neboli dispozície. Samozrejme, my sme si to prešli na kontaktnej skupine, tam, tam je zastúpená komisia, my ako aj priemysel, pracovali sme na tom a zatiaľ sme nezistili žiaden takýto prípad. Takže ja si myslím, že priemysel je konkurenceschopný. Aj napriek tomu, že tu boli určité náklady na tú prvotnú registráciu a som presvedčený, že to funguje dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Myslím, že ste vyčerpávajúco odpovedali na všetky naše otázky. Ďakujeme za prácu, ktorá vaš, ktorú vaša agentúra odvádzať. Ďakujeme aj za túto správu. Myslím, že to bolo naozaj bohaté na informácie. Ideme na bod 6 nášho programu. Ide o otázku, ktorá sa týka vírusu HIV. V roku 2009 komisia schválila odporúčanie, nie, pardon, oznámenie o boji proti HIV roky 2009 až 2013 v EÚ aj mimo. Boli tu tri ťažiska. Veci sa nevyvinuli až tak, ako by sme si to žil, želali a preto bola položená táto otázka na ústne zodpovedanie. Ja teraz dám slovo autorom teda tí, ktorí by sa chceli vyjadriť, pani Gross teda, potom pani Childers. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne a rýchlo je dôležité opäť hovoriť o tejto otázke, pretože Európsky parlament je znepokojený súčasnou situáciou. Chcem pripomenúť, že bolo uznesenie Európskeho parlamentu v novembri 2008 a žiadali sme diagnózu a skorú e, liečbu. E, toto uznesenie vyvolalo vypracovanie oznámenie komisie, tak ako ste ho spomenuli. Týkalo sa roku 2009 až 2013 a bol s tým spojený aj akčný plán na zníženie nových infekcií týmto vírusom, ale vy ste to povedali sama, pani predsednička, veľmi sa to nemení a máme veľký počet nových nakazaní v EÚ a susedných krajinách. Neklesá tento počet a podľa predpovedí Európskeho strediska na prevenciu a 30 seropozitívnych osôb EÚ nie je diagnostikovaných, ani nevie, že e, je nositeľom tohto vírusu a majú 3,5 e, krát väčšie riziko preniesť e, tento vírus na nenakazené osoby. A polovica seropozitívnych je liečených príliš neskoro a dostávajú sa teda do pokročilých štádií infekcie predtým, ako im diagnostikujú vírus a e, predpíšu lieky. No a potom je tu aj stratégia na boj proti vírusu HIV a bolo dokázané, že seropozitívna osoba, ktorá berie retrovirotika po stanovení e, diagnózy, skôr ako sa zhorší e, zdravotný stav, o 96% môže znížiť hrozbu prenesenia e, vírusu na neinfikovaných partnerov. To svedčí o tom, že je potrebné venovať sa skorej diagnóze a prevencii a to v celej EÚ a potom treba čo najskôr predpísať lieky. Takýmto spôsobom môžeme konečne túto epidémiu mať pod kontrolou. Je teraz o strednodobé hodnotenie akčného plánu a komisia a rada musia lepšie uplatňovať preventívne stratégie a to vo svetle nového vývoja v oblasti prevencie, diagnózy. A musia byť e, využité všetky opatrenia po valnom zhromaždení OSN na tému AIDS minulý rok v New Yorku. Treba sa teda najskôr zameriať na prioritné oblasti, treba si nájsť cestu k tým e, najcitlivejším e, vrstvám obyvateľstva v EÚ. To podľa mňa je už e, konkrétny akčný plán a preto je to aj e, takto odzrkadlené v návrhu uznesenia. Ďakujem pekne teraz pani Childers. Thank you to the Ďakujem pekne spravodajkyni tak ako sa zlepšuje možnosť e, poskytovania liečby, čo sa týka vírusu HIV, musíme si uvedomiť, že sme ešte iba na pol ceste, nesmieme ustúpiť späť, musíme riešiť takéto prenosné ochorenia a preto je dôležité riešiť otázku HIV, AIDS. Takže toto musí byť súčasťou aj toho uznesenia. Tu sa musíme zaoberať pre všetkým prioritnými skupinami, kde bolo možné dosiahnuť e, významný efekt. Dôležité je navrhnúť správne kampanie. Je tu dôležité mať stratégie, ktorá sa bude zameriavať na špecifické skupiny osobitne. Čo sa týka politiky v oblasti HIV a AIDS, dôležité tu uznávať aj e, príslušnú legislatívu Dôležité je uplatňovať štandardy ľudských práv a je zákon, ktorý sa týka ochrany ľudských práv a toto musí platiť aj v oblasti HIV AIDS. Ľudia, ktorí sú najzraniteľnejšími skupinami, e, musia mať univerzálny prístup k liečivám a k prevencii bez akýchkoľvek obmedzení a tu je dôležité si uvedomiť, akým spôsobom sa šíri tento vírus. Testy musí byť bežnou súčasťou zdravotníckého systému. Je dôležité, aby e, všetci konali politici, e, politickí lídry, ale aj celebrity, aby sa šírili informácie o tomto ochorení. Takže dôležité je, aby náš parlament zohrával úlohu v rámci takýchto kampaní, a je, musím si uvedomiť, že je tu ešte veľa práce a musíme toto vyriešiť, túto dôležitú otázku 21. storočia. Merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne. Ešte sa hlási Chris Davis. Thank you, President. The audi- Ďakujem pekne. Je vás spravodajkňa Alde Parvanová, ktorá tu žiaľ nie je, sa omeškala a požiadala, aby som povedal nasledovné. Naša politická skupina podporuje návrh uznesenia a vítate špecifické návrhy, ako je včasné testovanie, aj liečba. Tieňová spravodajkenia je presvedčená, že dôležité sa zamerať na strednodobú stratégiu, pre všetkým, čo sa týka EÚ a susedných štátov. Možno by bolo nutné tam spraviť určité úpravy, To si musia prejsť samotní spravodajci. vás spravodajka je toho názoru, že je nutné spomínať ďalšie aspekty a je nutné sa dodatočne zamerať na prevenciu, na informačné kampane, pre všetkým v, v rámci vysokorizikových skupinách, kde ide o homosexuálov, vnútrožilových užívateľov drog. Toto sa musí týkať aj ďalšieho problému stigmatizácie, či už Európskej únie, ako aj mimo. A potom je dôležité zamerať na národné plány, ktoré existujú, a ktoré sa týkajú HIV a AIDS. Je nutné, aby boli čo najefektívnejšie a aby boli aj uplatňované. Je nutné sa zamerať samozrejme aj na rizika, na zabranie šírenia sa epidémie do susedných štátov. No a na záver, dovolte, aby som v mene kolegyne Parvanovej povedal, že my sme veľ, najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci a spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia by sa mali snažiť vytvoriť spoločný odsek o tom, ako by sme kolektívne mohli na globálnej úrovni lepšie uvoľniť prostriedky na riešenie tohoto veľkého problému. Ďakujem pekne. Bien, je vous remercie. Ďakujem pekne. Myslím, že sa už nik ďalší nehlasil o slovo, takže v tomto prípade sa obrátim na pána Hübela, zástupcu komisie. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Thank you very much and very briefly. Ďakujem pekne, skutočne stručne. Myslím si, že je to veľmi dobre načasované, je to veľmi zásadné pre váš výbor, aby ste sa tým opätovne zaoberali a aby ste vyslali politické vyhlásenie mene parlamentu. Ten, kto chce riešiť otázku HIV AIDS, tak je to politické odhodlanie veľmi zásadné a z hľadiska tej stratégie, ktorú máme. Dovolte, aby som povedal tri veci. A skutočne to veľmi stručne. Poprvé, myslím si, že že vlastne sme to tu už vypočuli, že máme tu paralelné stratégie, ktoré sa zaoberajú HIV, AIDS, Európe, členských štátoch, susedných štátoch a potom také stratégie, ktoré to riešia na globálnej úrovni. A myslím si, že je dôležité, aby to bolo zájomne prepojené a musí to byť rovnaké zameranie v rámci tých stratégií. Po druhé, musíme si uvedomiť, aký významný pokrok sa podaril dosiahnuť v oblasti koordinácie medzi členskými štátmi účastníkmi, kde ide o silné zapojenie občianskej spoločnosti. Dôležité sa merať skutočne na prioritné skupiny a bolo to asi poprvýkrát, kedy sa v Európe ukázalo, že skutočne sa snažíme ísť tým smerom, kde to je najpotrebnejšie a myslíme si, že je dôležité sa zamerať práve na riešenie týmto smerom. Potom sa musíme samozrejme zamerať aj na rozvojové štáty spolu s ECDC. Sme vypracovali monitorovaciu správu, kde ide o odporúčanie pre členské štáty. Mali sme tu konferenciu napríklad v Dubline a v súčasnosti hodnotíme našu stratégiu s pomocou ECDC. To znamená, že mám dostatok podkladov na to, aby sme vedeli, ako je nutné upraviť tie priority. Myslím si, že smerovanie je dobré a tešíme sa na to, ako sa bude vyvíjať to uznesenie. Ďakujem pekne. Je vous remercie. Alors nous avons... Ďakujem pekne. Medzi nami je aj riaditeľ OECD, pán Šprenger, určite sa chce k tomu vyjadriť. Radi by sme si vás vypočuli, nech sa páči. Merci beaucoup. Uh, ECDC is very pleased that... Ďakujem pekne. ECDC je veľmi rada, že sa zoberáte tými podkladmi, tými dôkazmi, ktoré v dispozícii. Chcel by som povedať, že plne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané a musíme si uvedomiť, že práve preto, že tu máme hospodárskú krízu, vidíme, že nastala situácia, že členské štáty nechcú sa dostatočne zameriavať na včasnú časné zisťovanie, časnú prevenciu. Toto je veľký problém a je to súčasťou aj výročnej správy, kde spomína tento problém. A potom tu ide o to, že tí ľudia, kde sa zistí ochorenie, e, je dôležité, aby sa im poskytlo možnosť liečby. Toto je úplne zásadné a v čase hospodárskej krízy je dôležité poskytnúť zdroje týmto ľuďom. Ďakujem. Bien, merci beaucoup pour... Euh, Ďakujem za toto upresnenie. Už sa nik ďalšie nehlasí o slovo, takže pripomeniem lehotu na prekladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov 14. oktober 2011 do 12. hodiny. Spravu budeme schvalovať na výbore 22. novembra a v pléne sa bude hlasovať v decembri. Ideme na ďalší bod nášho programu teraz. Diskusia s Markom Sprengerom, riaditeľom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC. Prosím, prídite dopredu nám. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Nech sa páči, pán riaditeľ, máte slovo. Merci beaucoup, madame présidente. First of all... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod dovolte, aby som povedal, že je mi skutočne veľkou cťou, že, že sme mohli privítať pani Jana Kodakis, pána Fielnera, ako aj predsedu výboru Envy v našej agentúre minulý mesiac. OK, this is... <laughs> It's not working here. OK, um, it was very useful to have a lot of discussion. Veľmi dôležité je, bolo toto stretnutie, viedli sme mnohé diskusie. Dovolte, aby som začal tým, že sa poďakujem Marine, ktorá žiaľ dnes nemohla prísť medzi nás. Chcem sa jej poďakovať za tú energiu, ktorú venovala našej agentúre. Chcel by som sa jej poďakovať dopredu za to podujatie, ktoré bude pod záštitou našej agentúre. Keď som nastúpil do pozície riaditeľa, ona ma požiadala, aby som čo najviac kontaktoval parlament a som veľmi rád, že sú takéto príležitosti stretávať. To znamená, že 22. novembra Marina a pani Kadenbach sa zúčastnia e, nášho briefingu, ktorý sa bude týkať očkovania proti chrípke. To je veľmi dôležité, že bude tu aj správa pani Rivázy, ktorá sa týka tej istej témy. A je veľmi dôležité, že váš výbor sa zaoberá týmito témami, keďže sa blíži chrípková sezóna. Máme tu koordinátora pre túto tému, ktorý je z generaliteľstva Sanko a on sa zúčastní tiež eh, podujete 22. novembra. Potom pár dní predtým, novembri, sa uskutoční ďalšie dôležité podujatie. A som vďačený za tie prípravné diskusie. Dostanete pozvánky na obidve podujatia a to skutočne čoskoro. No a Marina Janakodakis vlastne zúčastní našej vedeckej konferencie v Štokholme, bude to 8. novembra a potom sa stretne s našou riadiacou radou 9. novembra. Teraz by som mohol nadviazať na tie témy, ktoré sme diskutovali v Štokholme, keď vaša delegácia nás navštívila. Ešte predtým, ako k tomuto pristúpim, Okay, I see. I have to use the dialogue. Okay, um, I would like to make a declaration of my interest because you are putting a lot of. Uh... Som veľmi rád, že venujete veľkú pozornosť tým témam, ktorými sa zaoberáme. Musím povedať, že my nedostávame žiadne prostriedky od komerčného sektora, takže nezastupujeme zástupy žiadnych farmaceutických koncernov a to sa týka aj našej riadiacej rady. To znamená, že všetky to odborné poradenstvo, ktoré poskytujeme, je vykonávané u nás po konzultáciách s našim poradným vedeckým fórom. Konzultácie prebiehajú na rozličnej báze a dôležité je, že je tam e, prehlásenie o záujmoch, finančných záujmoch a mm, tá je ten postup, ako pracujeme. A teraz sa chcel vrátiť k návšteve vašej delegácie a máte tam príslušné materiály v vašich podkladoch. Vidíte tam program stretnutia. Je to asi na prvých stránkach v vašich podkladoch. Uskutočnili sa viaceré stretnutia s našimi expertami ECDC, sleduje oficiálne údaje, máme tam oficiálne sledovanie štatistik o epidémiách na celom svete, Takže zlučujeme informácie a my tu vlastne vytvárame systém včasnej výstrahy a reakcie EÚ. Toto je systém, ktorý prepája národnú úroveň, ako aj úroveň EÚ. A tu ide o notifikáciu komisie a ECDC. My aj zbierame údaje o epidémiách, máme tu sieť príslušných expertov v členských štátoch, aj na úrovni VHO a máme tu aj ďalších medzinárodných partnerov. Samozrejme dostávame aj menej oficiálne údaje z médií napríklad, a to sa týka tak EÚ, ako aj celého sveta, a takto monitorujeme situáciu. Potom sú to aj neoficiálne údaje od našich medzinárodných ako aj národných partnerov. To znamená, každý jeden deň v roku o 11.30 spájame tieto údaje, a príjmame rozhodnutia o tom, ako budeme postupovať. 22. septembra naši experti a vaši zástupcovia si prehodnotili tie informácie, ktoré sa týkajú epidémií. Tu ide o rozličné prípady rozličných chorôb. Potom sú tu prípady malárie v dvoch oblastiach, v Grécku a potom bolo tu ďalšie ochorenie, ktoré sa týka skoro všetkých členských štátov v Európe. Tu ide o tie hrozby, ktorými sa zaoberáme a kde nás Európska komisia požiadala o vypracovanie hodnotiacej správy. V vašich materiáloch máte aj podklady, žiaľ tlmočníci ich nemajú. A vidíte, že členské štáty majú povinnosť poskytovať informácie a zdieľať ich s komisiou z ECDC. Táto legislatíva teraz podľa revízii, ktorú vykonáva komisia. No a zoberieme sa teraz samotnými hrozbami. A o tom sme diskutovali našou delegáciou počas návštevy. Možno poznáte Lazíza. Je to veľmi pekná dedinka v Taliansku. Ja som tam bol osobne, viacejkrát, Väčšina turistov pochádza z Holandska a z Nemecka a je tam jedna choroba, o ktorej sa členské štáty rozhodli si budú vymieňať údaje. Aj v rámci EÚ vytvorili sme sieť, ktorá sa týka expertov na toto ochorenie. Takže vymieňame si tieto údaje a zaberieme samozrejme možnosťou diagnostiky a chcel by sa zdôrazniť, tieto údaje sú dôverné. Na konci augusta lekári z Holandska, z Nemecka doplnili informácie v našej databázy o tých prípadoch, ktoré zistili. Dôležité je takto zdvierať informácie a tak sme zistili, že bolo tam 7 prípadov takéhoto ochorenia, ktoré navštívili práve Lazízu. Takže keďže tu máme takýto takýto nástroj na úrovni EÚ, bolo možné zistiť zdroj takejto epidémie, o <clears throat> ktorej ani nevedeli vlastne talianské orgány. A čo sa týka malárie v Grécku, ostatné členské štáty a samozrejme VHO by chceli vedieť, aký je rozsah to, tejto epidémie. To znamená, že by vedeli, či majú poskytnúť nejaké potrebné informácie turistom, ktorí, majú, ktorí chcú navštíviť isté oblasti Grécka, či sa majú nejako pripraviť. No a čo sa týka, čo sa týka osýpiek, toto je e, toto je také ochorenie, že vlastne Európska únia sa stala vlastne exportérom osýpok do zvyšku sveta. Vo zvyšku sveta by vlastne neboli osýpky, keby nedochádzalo k šíreniu osýpok z EU do sveta. Je to veľmi nákazová choroba. To znamená, že vidíme, že členské štáty nedokážu e, vyhubiť osýpky, takže je nutné vykonať príslušné kroky. Pani predsednička, ja by som vás chcel informovať o tom, čo sa udialo v rámci týchto epidémií. Dobrá správa je, že to ochorenie, ktoré sa šírilo v Taliansku, že už sa skončilo. ECDC bola informovaná, potom sme informovali talianské orgány, vykonali správne kroky a podarilo sa im ochorenie eliminovať. Talianské orgány notifikovali turistov, ktorí navštívili túto oblasť, že mohli byť vystavené takémuto ochoreniu. My pomáhame tým, že sme vypracovali návrhy listov vo viacerých jazykoch. Pre týchto turistov bol to veľmi pragmatický a zásadný krok. Toto ochorenie je možné liečiť iba špecifickým typom antibiotík a môžu tu byť e, e, ďalšie prepojené ochorenia, ak sa to dostatočne nerieši. Takže veľmi dôležité je mať systém časnej výstrahy na úrovni EÚ, to práve preto, aby sa podarilo detekovať takéto epidémie a aj proti nim bojovať. Tuto môže Európska únia spolupracovať a je to veľmi dôležité z hľadiska záchrany životov. Čo sa týka tých prípadov malárie v Grécku, tak vieme, že počet ochorení stúpa. V súčasnosti je to asi 17. Deje sa to asi v 5 okresoch. Pred dvomi týždňami na žiadosť Grécka tým našich expertov a epidemiológov trávil týždeň v týchto oblastiach a hodnotili situáciu. Ochoreniam došlo v polnospodárských oblastiach v blízkosti Močarín, kde, kam chodí málo turistov. Grécko sa snažilo aktívne konať, zistovať prípady malárie. Musíme si uvedomiť, aký je tu vplyv tejto epidémie na ostatné členské štáty. Našťastie v tomto prípade je skutočne minimálny. Na našej internetovej stránke sa nachádzajú potrebné informácie, môžete si ich tam pozrieť. To, čo ma najviac znepokojuje, je výskum, ktorý sa týka osýpok. Keď nás naštívila delegácia Envy, bolo vlastne 26 tisíc prípadov osýpok. V súčasnosti to číslo je asi 28 tisíc. A máme tu už aj úmrtia, celkovo asi 10 v Európe v tomto roku. Myslíme si, že to číslo nezodpovedá realite, že bude podstatne viac, tak nakazených ako aj mŕtvych. Čo sa týka týchto typov ochorení, o ktorých som hovoril, to sú určité rutinné operácie, ktoré vykonávame každý týždeň a takto bojujeme proti epidémiám. Čo sa týka tých osýpok, toto bolo, bolo, bolo jedno z najdôležitejších krokov, ktoré sme vykonali vôbec v tomto desaťročí. No a dovolte, aby som teraz hovoril o tom, čo ECDC vykonala v tomto roku a potom sa budem zaoberať aj našimi prioritami najbližší rok. Keď sme sa stretli pred rokom, bolo to v oktobri 2010, ja som identifikoval také prierezové témy, ktorých bolo viacero. Samozrejme sú tu aj otázky organizácie a efektívnosti, to je asi to najdôležitejšie. Dovolte, aby som sa teraz zaoberal organizačnou účinnosťou. Minulý rok som povedal, že ja chcem zabezpečiť čo najväčší efekt z každého eura, ktoré nám poskytnete. V posledných 12 mesiacoch sme zaviedli systém rozpočtový postup, ktorý sa opiera o naše aktivity. Tu máme operačný e, rozpočet, tzv. titul 3, ale toto neposkytuje taký celkový náhľad. Máte to aj v tej prezentácii, ktorú žiaľ tlmočníci nevidia. Tam to vyzerá, by sme nevynaložili žiadne prostriedky, ale realita je iná. My sme samozrejme investovali veľmi veľa a to potom vedie k tomu, že je nutné to presnejšie uviesť kvantifikovať a takto vlastne získate prehľad o reálnych nákladoch našich krokov. A to vidíte aj v našom pracovnom programe. Vo februári sme povedali, že chceme reorganizovať ECDC, znížili počet jednotiek a potom sme vytvorili novú pozíciu zástupcu riaditeľa je to žena, takže máme tu dobré zastúpenú otázku rodovej rovnosti. Viac ako 50 našich pracovníkov sú ženy a keď si pozriete našich pracovníkov, tak e, v určitých kvalifikačných skupinách je tam žien menej, dokonca iba 40 Takže sme vykonali našu reorganizáciu na rozličných úrovniach, a mali sme to výberové konanie a chceli som oznámiť, že úspešné boli ženy, jednoducho preto, lebo boli najlepšie. Takže chceli sme, aby naše priority boli transparentnejšie a lepšie reagovali na danú situáciu. No a väčšina našich expertov je v dvoch jednotkách. Máme tu jednotku, ktorá sa oberá ochoreniami tam sme stiahli ľudí z iných jednotiek. Ak sa priority zmenia, napríklad ak dojde nejakej významnej epidémii rozličných chorôb, môžeme veľmi ľahko presúliť našich expertov. Táto štruktúra poskytuje stabilitu v rámci určitých krokov pri iných oblast, oblast, oblastiach, pri iných otázkach. ECDC bolo kritizované vami ako aj dvorom auditorom, že máme tam veľké nevyčerpané prostriedky, musíme toto riešiť. Aj Andrea, moje zastupkynia sa tým zaoberá. Je pre nami veľa práce, ale situácia zlepšuje. No a chcem vám povedať, že tomto roku, na konci roka to už bude lepšie, ten prenos bude mať iba 27% toho, čo bolo minuloročným rozpočtom. Čo sa týka prírezových priorít v tomto roku, dosiahli sme výborný pokrok v rámci spolupráce s laboratóriami. Viem, že ste si robili obavy, ako je to s EHEKom v Nemecku, hľadiska našich expertov na verejné zdravie, boli tu veľké výzvy a ten ehek to bolo, tak tam bol skutočne taký veľmi zriedkavý kmeň eheku. Takže niektoré laboratória a nevedeli ani identifikovať. Bol som veľmi rád, že práve tá naša reorganizácia umožnila vytvoriť mikrobiologický tím a bol som veľmi rád, že tento tím vedie jeden renomovaný profesor, on a jeho tým zohrali skutočne zásadnú úlohu pre riešení tejto epidémie. Tento tým úzko spolupracuje s komis- komisiou, zlepšila sa koordinácia a národné referenčné laboratória mali prístup k príslušným kontrolným protokolom a takto sa podarilo posilniť európsku sieť laboratórií Budeme v tomto pokračovať a to bude dokonca jedna z našich top priorít v budúcich rokoch. Pani predsednička, EHEC to je jeden z patogénov, ktorými sa zoberali na seminári, ktorého sa, dis, ktorého sa zúčastní budúci týždeň Dagmar od Beren. Ja tam tiež vystúpim s príhovorom. Budú tam aj ďalší kolegovia z iných agentúr. A napríklad aj kolegovia z DG Sanko. Viem, že toto sú pre vás dôležité otázky. Sa to častokrát spomína, že musíme sa zaoberať takýmito výzvami v oblasti infekcií v Európe. Sú tu viaceré štáty, s ktorými veľmi úspešne spolupracuje ECDC. My chceme vedieť o tom, čo sa deje na národnej, ako aj lokálnej úrovni. Toto je veľmi dôležité z hľadiska boja proti eh, takýmto ochoreniam. Musíme proti nielen bojovať, ale tu tento boj aj vyhrávať. tu sú rozličné výzvy. Napríklad musím zamerať na zraniteľné skupiny, ako napríklad Rómovia. A musíme sa zobrať aj tým, ako môžeme pomôcť týmto skupinám. Možno to vidíte v vašich materiáloch, alebo aj nevidíte. Sú tam obrázky detí. Navštívili sme nemocnicu a vidíte, že za štatistikami, ktoré sa týkajú tuberkulózy, sú skutočne konkrétni ľudia, ktorí trpia na toto ochorenie. Dovolte, aby som sa teraz zameral na naše priority v budúcom roku. Je tu veľké množstvo občanov v členských krajinách, ktorí nie sú zaočkovaní proti určitým chorobám a to má samozrejme dopady na našich e, európskych partnerov. To sme videli aj v oblasti osýpok maďarské predsedníctvo v prvej polovici tohto roku zorganizovalo veľmi dôležitú konferenciu v tejto veci. Išlo o identifikáciu tejto choroby ako kľúčovú výzvu pred nami. Silná podpora generálneho riaditeľstva Sanko aj riadiacej rady všetky tie, títo, všetci títo zúčastnení a podčiarkli význam tejto témy pre budúce obdobie. Takisto členské krajiny v oblasti e, prevencie a kontroly týchto chorôb. To všetko je rozhodujúce, nie je to však jediná činnosť pred nami. Ako som už bol spomenul, výskum v tejto oblasti v EÚ e, zaznamenáva 28 tisíc prípadov e, v tomto období a to je veľmi dôležité číslo. Na priesvitke ďalšej vidíte vo veľkých odrážkach, ale bohužiaľ stále to nemáme na monitoroch. Vidíte údaje o súčasnej situácii v oblasti osýpok v, v Európskej únii. Z časti sú tu dobre e, pripravené a zásobené členské krajiny EÚ, e, ale sú to aj krajiny, ktoré nemajú dobré pokrytie e, očkovania. Problém spočíva nielen v zdrojoch a k prístupu k eh, prevencii. Je to aj o prístupe, eh, postoji, je to o prioritách a vodcovskom charaktere. Potrebujeme, aby takéto vodcovstvo smerovalo od profesionálov v tejto oblasti, predovšetkým rodinných eh, lekárov a pediatrov. Na týchto by sa mali ľudia obracať s dôverou o radu. Sú tu členské krajiny, kde e, profesionáli ukazujú takúto vodcovskú úlohu, ale údaje nám hovoria, že v niektorých krajinách výrazný počet takýchto profesionálov v tejto oblasti e, by mohli nájsť priestor aj na zlepšenie. Mnohí e, lekári sú dokonca aj nepriateľsky naklonení k očkovaniu v tejto oblasti. Potrebujeme naozaj ich pozitívny vodcovský prístup vo všetkých členských krajinách. Odborníci na verejné zdravie takisto musia hovoriť e, jednoznačne k tejto téme, takisto politici. I vy by ste mali stať e, bok po boku. I minulý týždeň vyzvali príslušné e, inštancie k aktívnejšiemu postoju v, oblasti očkovania. Hovorím tu o množstve podujatí v parlamente, Eh, parlament, eh, váš parlament bude eh, hostiteľom viacerých grémy, takisto naši predstavitelia ECDC sa zúčastnia. Pokiaľ ide o našu prácu, tak možno hovoriť i o využití médií. Videli ste, že sa snažíme pravidelne uverejňovať e, vyhodnotenia rizik na našej web stránke. Tieto vyhodnotenia by mali i naďalej pokračovať v jasnej politike, ktorá bude demonstrovať, že politici i profesionáli v oblasti zdravia môžu konať e, zomknutie v jednom zmysle e, takisto otázka rôznych jazykov ktoré možno využiť pri komunikácii cez Twitter. Pripojte sa prosím k nám. Váš vážený e, zúčastnený, možno ďalej dodať, že e, existuje priestor na zlepšenie v oblasti boja proti infekčným chorobám. Veľmi rezistentné mikróby možno e, potláčať len koordinovanou e, činnosťou na úrovni EÚ nejde tu len o HIV či AIDS, ale množstvo ďalších tém ktoré by sme my chceli e, dať do popredia. Ďakujem vám, pán e, predseda, za e, možnosť prezentácie a teším sa na prípadné otázky. Ďakujeme vám za prezentáciu, hovorí pán predsedajúci. Poprosím rečníkov, ktorí majú záujem o otázku. Prvou je pani Fransa Grostet. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Váš výklad bol mimoriadne zaujímavý. Ďakujem, že ste medzi nás prišli Hovorili ste totiž to o konkrétnych problémoch. Ja som si vás pozorne vypočula, hlavne čo sa týka e, rubeolia. Ja myslím, že e, práve Francúzsko, moje krajina, e, neúčinne bojuje proti tejto chorobe, pretože vy ste to práve povedali, nedostatočne sa očkuje a niektorí lekári dokonca odrádzajú rodičov od e, očkovania svojich detí. No a je to naozaj dramatické, pretože dnes mm, môžeme mať úplnú dôveru v, očkovač, v oč, očkovacie látky. Možno, že pred 30 rokmi boli isté pochybnosti, ale dnes tieto látky sú neškodné a už sa osvedčili v prípade detí. Vy ste teda povedali, že vy sa snažíte komunikovať s odborníkmi z oblasti zdravia, ale ja sa pýtam, či by nebolo dobre byť ešte aktívnejší a odhodlanejší vo vzťahu s ministrami pre zdravie, aby boli skutočné očkovacie e, programy v prípade e, rubeoly pretože je nepripustné mať mŕtvych e, v Európe kvôli osýpkam. A ešte otázka e, odolnosti voči antibiotikám. Máme už správu na túto tému. A s kolegom Lízlom sme predložili aj pozmenujúce a doplňujúce návrhy k tejto správe. Ja myslím, že je dôležité môcť e, dobre porovnávať a analyzovať údaje. Treba mať aj dobrý systém monitorovania, vy máte systém varovania a rýchleho konania v prípade novej e, rezistencie. Ale chcela by som o tom vedieť viac a hlavne by ma zaujímal váš názor, čo sa týka výskumu v oblasti kríženého e, prenosu z zo zvierat na človeka. Je to skutočná hrozba a treba o tom hovoriť. A ešte jedna vec. Nebudem opäť hovoriť o víruse HIV, ale aspoň o chrípke eh, hrozí možný návrat chrípky H1N1 aj H5N1 E, čo sa týka H1N1, ako je to s výrobou nových očkovacích látok, tá hrozba totiž to e, je reálna skôr či neskôr. Mm, aké je vaše stanovisko a potom tá chrípka H5 N1. Vtáčia chrípka zdá sa, že sa vrátila v Ázii, ten vírus zmutoval. Eh, odoláva voči eh, antibiotikám a očkovacím látkam. Ja sa pýtam, či sme na to pripravení. Aké opatrenia mienite prijať? Ďakujem. Uh, Hneď tu máme veľké spektrum otázok. Linda McEwen je ďalšou račničkou na zozname. Ďakujeme vám za prítomnosť a veľmi praktické poznámky. Pokiaľ ide o osýpky, Myslím si, že čísla sú naozaj šokujúce a e, môj postreh je, že e, relatívne bohaté západné krajiny sú na prvých miestach. Nejde to len o deti. V našich krajinách my teraz, tak povediac, e, vy, vy, vyvážame osýpky do rozvojových krajín a tam zabíjame desiatky tisíc detí, lebo sme my umožnili návrat tejto choroby. V našom prípade išlo o nezodpovedného lekára, nezodpovedného e, novinára. Jednoducho išlo o to, že navádzal rodičov, aby neočkovali, aby, aby neočkovali svoje deti, čo však by mňa potešilo, pokiaľ ide o e, informácie na pozadie, ak máte snať dodatočné informácie, množstvo prípadov e, na jednotlivé krajiny, detálnejšie informácie, to by som naozaj ocenila napríklad hlavne pre nás, pre Spojené kráľovstvo. E, máte teraz tieto údaje, ale čo budete s, tým, s nimi robiť? Ako budete merať vašu činnosť? Či vaša činnosť má dopad na rozhodnutia politikov? My samotní nemáme, nemáme m, e, právomoci e, odstaviť od činnosti určitých lekárov, konkrétnych e, e, zodpovedných a tak ďalej. Treba tlačiť na národnú politiku. A ďalšia téma potom e, je otázka e, kvality, ale otázka znie, čo môže vaša organizácia urobiť na tomto poli, na poli, kde sú už iní činní. Je to vždy to nebe, ne, že je tu nebe, nebezpečenstvo zistiť, čo robia ľudia v národných inštanciách a čo je našou činnosťou. Nejde o to robiť tak trochu z každého rožka. Nie, my by sme mali byť činní tam, e, kde my dokážeme veci zmeniť, veci, ktoré sa inak nedajú. Určite každý európsky orgán, každá mimovládna organizácia má e, záujem na zvýšení kvality. No a potom, pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, mohli by ste nám dodať, čo už sa deje, čo robíte konkrétne. Pamätám si e, výzvy E, Európska únia mala by si niečo v tejto veci robiť. Takže čo robíme, aby sme museli sa opakovať e, pri zajtrajšom hlasovaní. No a potom e, ste hovorili o ďalšej ďalších problémov, ale nespomínali ste nemec, nemecký problém, problém s E. coli od leta. Sme nepočuli od komisie ani slovo k tejto veci ako to bolo s príčinami, ako ste sa vy zapájali, kde bolo vaše miesto v celej veci. Ďakujem. Thank, thank you. I have no more on my... Nemám tu na zozname rečníkov ďalších, takže sám e, položím otázky. Všimol som si, že je tu rozpočtová e, linka práve na analýzu dopadu klimatických zmien na e, rozšírenie a, a intenzitu chorôb. To by bolo dobre okomentovať. A pokiaľ ide o e, via, viac e, spektrálne rezistentné e, baktérie, to nejde len o vašu samotnú kompetenciu, ale bolo by zaujímavé vidieť prepojenie medzi týmto napríklad a bezpečnosťou a zdravotným stavom zvierat. Pozeráte sa i na túto problematiku. Toto je síce mimo vašu právomoc, ale ak by sme zlepšili uh, stav, v ktorom sa nachádzajú zvieratá, potrebovali sme menej antibiotík a to by zlepšilo aj ľudské zdravie. Takže keď sú linky z prepojenia s klimatickými otázkami, tak aj s touto určite. A ďalej potom otázka, ktorú sme riešili s EFSO. Išlo o konflikty počas roka, konflikty záujmu, pokiaľ ide o činnosť ich odborníkov. A vy, keď e, máte odporúčania k očkovaniu, to má tiež implikácie finančného charakteru. Takže otázka znie, ako vy zabezpečujete e, v práci s vašimi odborníkmi e, nezávislosť, otázku nestrannosti. A potom ďalšia otázka, ktorá sa diskutuje v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, týkajúca sa očkovania k osýpkam. Ťažko sa tu e, e, ro- ťažko sa tu, ťažko sa tu eh, hľadá správna rovnováha, pretože niektoré, eh, niektoré kmene chrípok, ktoré sme tu mali, neboli až také nebezpečné, ale napriek tomu množstvo ľudí nie je očkovaných, množstvo detí má problémy so spánkom, pretože boli očkované a to má všeobecný negatívny dopad na eh, imič týchto vakcín, týchto očkovacích látok. Takže čo robíte preto, aby sa riešila práve otázka tejto najdôležitejšej e, vakcíny. Je tu aj medzi nami odborník e, vymenovaný, vymenovaný nami parlamentom pre túto problematiku. Vy ste v riadiacej rade, pán profesor, snáď ak chcete sa vyjadriť i vy, môžete prispieť otázkou. Ďakujem, predseda, za možnosť e, reagovať. V prvom rade je mi veľkou cťou, že tu poprvýkrát môžem byť za E, za celé roky. Je to poprvýkrát, kedy zastupujem e, našu inštitúciu v riadiacej rade. Je to dynamicky sa rozvíjajúca inštitúcia. E, vy ste druhým riaditeľom, ktorý má iný prístup. Mini Maliori bola bývalou poslankyňou parlamentu a takisto je v riadiacej rade nie je dnes prítomná, ale možno môžem hovoriť i v jej mene a povedať, že je naozaj veľmi relevantné pre nás ako zástupcov konštatovať, že je tu viac, viac záujmu vo všeobecnosti o vašu, vašu organizáciu ECDC. Sú tu návštevy e, delegácií pod vedením Jo Lajnena, nášho predsedu. Navštívila delegácia vaš, vašu agentúru. Ide o zdieľanie si e, skúseností aktivít napríklad Marina Nakudakis, Dagmar Rodberend, títo všetci e, spoločne organizujú organizácie, e, spomenul som len e, dvoch kolegov, ale to je ten dobrý prístup, ktorý vedie k tomu, že my sme naspäť, tak povediac, v hre, pretože minulé roky neboli takéto návštevy a teraz jednoducho sme len tak eh, sa hľadali. Hľadali sme, aká by mohla byť úloha parlamentu a tieto diskusie o týchto témach k veľmi relevantným témam sú veľmi dôležité pre nás, aby sme išli správnym smerom. Eh, to je taká všeobecná časť po komentáre. A teraz eh, priamo ku komentárom pani McEvan a pani Grosted k osýpkam. To ma vedie k poznámke, ktorá od začiatku zohrávala dôležitú úlohu v spravovaní, riadení v rámci ECDC, pretože v zásade co o tom hovorieval, takisto John Bowis o tom hovoril, e, čo si, čo sme nazvali ECDC à la carte. To znamená hlavne tie veľké krajiny, teraz hovoríte o osýpke, že majú ten postoj, že ECDC e, niekedy sa drží e, v pozadí a ne, e, ne, nerieši tieto problémy. tak napríklad e, problematika imunizácie, e, očkovania detí a mnohé tie veľké krajiny okamžite reagovali, toto nemáte robiť, toto nie je vaša, vaša problematika, vaša kompetencia. Teda práve tam, kde sú problémy, tam dochádza k týmto zrážkam. Takže pre parlament je dobrým posolstvom zaoberať sa tým a pani Grostet a pani Megem v tejto veci ďakujem za ich komentáre, pretože to vedie naozaj k potrebe diskusie a k ukazovaniu, že je potrebná diskusia o tejto veci. Väčšina krajiny, krajín, menšie krajiny sú vďačné za takúto podporu, ale veľké krajiny majú veľmi dobre fungujúce aparáty, ale je to téma, kde si myslím, že by bolo dôležité, keby komunikovali e, v rámci parlamentu. Takže nechcem e, vám e, vziať príliš času, ale ešte jeden bod, ktorý je podľa mňa dôležitý pre vás a to má aj nepriamú implikáciu pre dnešné rokovania. Menovite ide o oznámenie alebo komunikovanie s politikmi, s populáciou, komunikácia s profesionálmi. Príkladom bola napríklad Ehm, posled, posledná vlna chrípky, ehm, kde orgány v daných krajinách, národné orgány pre verejné zdravie, ECDC alebo Svetová organizácia zdravia, to neboli tí, ktorí sledovali, čo sa dialo. Nie, toto sa riadilo skôr médiami, so, sociálnymi e, inštanciami, politikmi, Išlo tu o pohyby, ktoré sa nedali jednoducho zachytiť regulačným rámcom orgánov. Mám na mysli národné e, ústavy, e, národné e, orgány pre verejné zdravie. Ide o komunikáciu medzi politikmi a verejnosťou a profesionálmi. Všetky tieto zložky ukazovali príklady, už tu boli príklady, napríklad odolnosť voči antibiotikám je jedna z takých jeden z takých príkladov. Lekári ich predpisujú niektoré tie antibiotika, hoci vedia, že by nemali. Toto je priestor, kde politici, a veľmi ma teší, že je to zajtra na programe, že táto téma sa vyskytuje, že by mali teda tu, tie svoje nápady, ktoré majú e, uviezť do účinnosti. A toto je naozaj taký evolučný problém. My sa totiž učíme priamo Podobne ako e, e, matka, mačka, ktorá keď vidí, že mačiatko e, nerobí niečo správne, tak ho prevychováva. Podobný proces učenia by sme potrebovali. Nie je tu priame prepojenie medzi nesprávnymi formami správania, takže mali by sme takýto vzťah učiteľa a žiaka. Komunikácia v oblasti zdravia je veľkou prioritou, kde by sme mali zabezpečiť podporu parlamentu, pretože tu je náš prínos. Vieme dostatok o, o infekciách v, v nemocniciach, vieme o odolnosti antibiot- voči antibiotikám, ale hlavným problémom je to, že e, tam, kde to nie je potrebné, e, lekári to predpisujú alebo e, pacienti sa dožadujú takýchto liekov. Takže toto je jedna veci. A teraz ďalší môj posledný bod. Štruktúra ECDC. Menovite vy ste vytvorili ECDC, je to výborná agentúra, áno, v poriadku, ale sú tu aj nástroje ako TESI. TESI je kontrolný systém, ktorý koordinoval e, databázy a všetky údaje o výskyte. To všetko smerovalo do Štokholmu, len Štokholm potom mohol vedieť, ako ľudia z troch či, troch, či štyroch krajín e, sú, e, sa ich to dotýkalo, takže tento nástroj kontroly nad, poskytuje dobré, dobré, dobré merania, údaje. To je veľmi pekný nástroj naozaj a ľudia v Európe majú právo profitovať, mať úžitok z týchto nástrojov, z tohoto nástroja nie len na infekčné choroby, kde máte tieto siete a toky vynikajúcich validovaných údajov. Mohli by ste to využiť na ďalšie choroby a ďalšie otázky verejného zdravia, kde by ste kde, ktoré sú tiež vo vašom záujme a ktoré takisto sú prepojené. Ak sa napríklad pozrete na diabetes, tak máte naozaj oveľa vyššie výskyty eh, Takže sú tu prepojenia medzi infekčnými chorobami a ďalšími verejnými chorobami a preto si myslím, že v budúcnosti, možno nie priamo, by sme mali zamýšľať sa tu v parlamente o tom, ako by sa lepšie dali využiť takéto nástroje, ako je napríklad dozorný nástroj TESI, ktoré boli vytvorené a dobre fungujú aby sa uspôsobili a aplikovali v iných, na iné choroby a iné sektory. Viem, že manžat, mandát ECDC je je obmedzený a predovšetkým rada nechce ísť do ďalších oblastí, ale ja ako zástupca vás, a robím to ako e, apelujem, pretože takisto už mi končí druhý mandát, takže možno e, by som, e, takže už asi nebudem fungovať v tejto funkcii dlhšie, ale možno by ste mali prijať moju radu, zvažujte možnosť aplikovať toto, tento nástroj, vyvinutý v ECDCI na ďalšie oblasti a toto je dlhá diskusia, ktorá určite tento rok, či budúci rok, alebo ďalší rok bude relevantná. Ďakujem vám pekne za pozornosť a opätovne veľmi ma ctí, že môžem tu dnes byť a dúfam, že mi dovolíte i ďalej pokračovať v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, že ste sa ujali slova. Bolo to zaujímavé e, vypočuť si vašu správu a určite, ak sa vám to hodí, prosím, napíšte e, komentáre E, mnohým kolegom, keďže tí dnes e, sa ešte nemohli dostaviť. A v, teraz by som vám dal slovo, aby ste zodpovedali otázky. Ďakujem pani Grostet. Aj pani McEvin, vy ste sa pýtali na osýpky e, vadí, že sa to od nás expertuje. Predstavte si, že e, Severná Amerika e, skoro e, úplne odstranili túto chorobu a teraz sa to opäť od nás šíri. My zverejňujeme každé 4 týždne podrobné informácie o tom, ktoré krajiny poznajú prípady osýpok, takže informácie sú k dispozícii, môžeme vám ich poslať. Potom bolo aj odporúčanie rady počas maďarského predsedníctva. Oni kladli veľký dôraz na očkovanie detí, ale ide o to, ako zmeniť správanie alebo myslenie a to nie je jednoduché. Minulý týždeň som zverejnil jeden editoriál a je jasné, že ľudia veria svojim lekárom, Mnohí štatistici však menej veria svojim vládam, ale veria svojmu lekárovi. Osýpky, e, to je veľmi nákazlivá choroba a potrebujete mať zaočkovaných 95 a mnohí lekári si vedú dobre, ale stačí malá skupina, ktorá nechce zaujať aktívne stanovisko a za následok to má odolnosť rodičov, ktorí sa nepodriadujú e, národným e, programom očkovania, ktoré sú bezplatné a deťom potom e, hrozia osýpky. Mnohí si možno myslia, že to je zanedbateľná choroba. Predkol 25 prípadov, súčasných prípadov e, musí sa skončiť e, hospitalizáciou a e, môžu e, byť prípady zápalu plúc. Takže je to naozaj závažná choroba, ktorá, proti ktorej sa však jednoducho dá bojovať. Ja dúfam, že odborníci z oblasti zdravia konajú zodpovedne. My sme začali s kampaňou. Pozrame sa na to aj z hľadiska sociálnych vied, ako teda môžeme zmeniť správanie tak verejnosti ako lekárov. Máme aj akýsi regionálny e, prístup, súbor nástrojov pre jednotlivé oblasti. Nie je totiž to e, jednotné riešenie. Pracujeme na tomto komunikačnom balíčku a dúfame, že uvidíme e, výsledky, ktoré budú e, merateľné, stupne počet očkovaných a kresne počet nakazených. A taktiež dobiehanie e, počtu zaočkovaných detí od veku do, od 1 po dva roky. Niektoré krajiny však e, neposkytujú aktívnu e, pomoc tejto očkovacej kampani. No a odolnosť voči antibiotikám viem, že zajtra budete mať ešte dôležitú diskusiu. Ja som si ten dokument prečítal. Ja myslím, že je v ňom všetko obsiahnuté. Taktiež sa tam spomína ECDC, a máme akýsi monitorovací systém, ktorý sa nazýva EarsNet. A bol som pozvaný na e, najväčšiu konferenciu v Chicagu na túto tému a hlavný prejav mal jeden z najväčších e, expertov zo Spojeného kráľovstva, profesor Livermore, a hovoril o údajoch e, z EarsNet No a je to spôsob eh, na meranie takejto antimikrobiálnej rezistencie a taktiež eh, sa skúma možnosť rozšíriť to na krajiny mimo EÚ. No a takýmto spôsobom sa snažíme eh, čo najskôr meniť postupy a taktiež máme kmeň New Delhi. Okamžite sme pristúpili k novému hodnoteniu. Tá situácia nebola pozitívna. Teraz sme prikročili, prikro, pristúpili k novému hodnoteniu a snažíme sa presvedčiť lekárov, že potrebujú venovať väčšiu pozornosť. Takže vždy treba zakročiť. Ja sa teším na akčný plán komisie. Myslím, že by to malo byť pripravené na jeseň. Budú tam obsiahnuté všetky prvky týkajúce sa tejto rezistencie. No a teraz chrípka. Bolo isté zverejnenie v tlači o H1N1 zo strany FAO boli pochybnosti alebo obavy o nových, e, o nových formách, výsledkom mutácie. My sme sa obratili aj na VHO. Nemyslíme si, že je tu zvýšené riziko. Musíme však venovať pozornosť novým variantom tohto kmeňa h 1 n 1 a zblízka to monitorujeme aj spolu s polnospodárským odvetvím. Mám kontakt napríklad s Egyptom, kde sa tým taktiež zaoberajú. Dnes ráno a, a predtým, ako som prišiel, a viete, že je dobré letecké spojenie medzi Štokholmom a, a Bruselom a stretol som sa e, so zástupcami priemyslu ECDC. Hovorili sme práve o novom očkovaní proti chrípke na túto sezónu. Chceme hovoriť transparentne s výrobcami očkovacích látok. No ale zatiaľ problémy žiadne nie sú. Beží to dobre. Tie očkovacie látky sú veľmi kvalitné, ale hovorili sme aj o možnostiach budúcej spolupráce v tejto dôležitej oblasti. Viete, aj o tých ďalších diskusiách na ECDC. Pred rokom sme boli veľmi znepokojení narkolepsiou. Nebolo to až také zlé, ale je to napriek tomu dôležité, pretože to môže podkopať dôveru v očkovacie kampane. A úprimne povedané, dôvody osýpok e, alebo zvýšeného prípadu e, osýpok sú obavy napríklad z prípadov autizmu kvôli očkovaniu detí v Spojenej e, Británii, aj keď to bolo nepodložené. Takže narkolepsii venujeme veľkú pozornosť. My sme okamžite spustili európsku e, štúdiu. Stýkalo sa to viac ako 100 tisíc detí, stalo to veľa peňazí a výsledky očakávame na jeseň. Je to zložité, ale môžete sa tešiť na výsledky. Teraz EHEC, eh, rozdiely v oblasti zdravia. Veľa sa o tom hovorí. A ja chcem povedať, že mnohé tieto diskusie sú skôr eh, všeobecnej povahy. Takže ako, ako my môžeme zmeniť eh, situáciu, ako môžeme hovoriť o infekčných chorobách, ale sú tu samozrejme rozdiely v bohatí ľudia nie sú e, nakazení touto chorobou a skoro všetky prípady sa koncentrujú v jednej krajine alebo 90% v piatich krajinách EÚ. A vieme, že deti v niektorých krajinách, nechcem uvádzať presne ktorých, nemajú e, stanovenú správnu diagnózu a taktiež im nie sú predpísané správne detské lieky. A ja dúfam, že podporíte náš boj proti tejto chorobe, pretože je to najlepší príklad rozdielov. A to isté sa týka očkovania. Tí, ktorí sú zaočkovaní, sú e, teda tí, ktorí nie sú zaočkovaní, sú väčšinou e, veľmi vzdelaní, pretože sa sami rozhodnú na základe informácií, ale potom sú tu aj zraniteľné skupiny a my sa k nim musíme dostať. Možno, že by aj chceli, ale nevedia, ako sa k e, očkovacej látke dostať. A taktiež HIV. Ja som rád, že ste túto otázku spojili s otázkou ľudských práv ak nebudeme totiž to bojovať proti HIV, ak nebude skorá diagnóza, prístup k e, liekom, tak e, opäť tu budú rozdiely. A rakovina krčku maternice môže vám ukázať štatistické údaje. E, ženy, ktoré nie sú zaočkované, opäť sú z tých chudobnejších krajín predstavujú zraniteľnú skupinu. Opäť je to dôkazom rozdielov v oblasti zdravia, takže e, chcem opäť vašu podporu na boj proti týmto rozdielom. Nie je to nič fenomenálne, treba akurát e, presvedčiť vlády, aby tomu venovali pozornosť. A ešte k EHEC. Bol to, bola to najväčšia epidémia vo svete vôbec. E, tohto kmeňa E. coli. Mnohí ľudia boli nakazení v Nemecku. A mnohých e, sa e, dotkli dôsledky tejto infekcie. No a našou úlohou bolo poskytnúť e, definíciu a taktiež úsmernenia. Tento kmeň, ako som už povedal, bol veľmi vzácný. Laboratória na to neboli pripravené, takže im sme poskytli úsmernenie a poskytli sme aj údaje. Táto epidémia, ako vieme, sa týkala skoro výlučne Nemecka, aj keď boli isté prípady v, vo Francúzsku my sme teda chceli mať čo najskôr informácie od ostatných európskych krajín v našom systéme. Zmobilizovali sme aj našich expertov, ktorí sa venujú e, chorobám spôsobených potravou a vodou. Oni sa zamýšľali nad tým, ako e, ošetriť veľký počet pacientov. Spolupracovali sme aj s Robert Koch inštitútom, odviedli vynikajúcu prácu, ale pracovali sme aj s EFSO pod e, taktovkou generálneho riaditeľstva Sanko a vďaka tomu boli vypracované viaceré dobré opatrenia. No a čo sme sa mohli z toho poučiť? Tieto epidémie sa môžu môžu prepuknúť. e, v dobre pripravených krajinách, takže sa to môže stať kdekoľvek. Nie iba v chudobnej krajine bez zdrojov, takže je dôležité zvýšiť povedomie. A taktiež vieme, že bolo, bolo, boli neskoro e, poskytnuté informácie. Hovorilo sa o, o hepatitíde a potom e, pani Dagmar Rodberend a aj Peter Líze sa ma pýtali o, o tej epidémii v Nemecku. No a spätne vieme, že uplynulo 21 dní mm, od, od e, toho, e, od miestnej po spolkovú úroveň ale ako náhle to vedel Robert Koch e, inštitút, tak sme to vedeli aj my a mohli sme tieto informácie šíriť, ale e, sú rôzne úrovne v jednotlivých členských krajinách. E, lekár, regionál, miestna, regionálna, potom národná úroveň. Máme vynikajúce európske a miestne systémy, ale nevždy to dobre funguje a musíme tomu venovať pozornosť. A musíme taktiež venovať e, pozornosť e, odborníkom z oblasti zdravotníctva. Oni niekedy nevedia presne, akú liečbu predpísať. A ešte klimatické zmeny. Ja som rád, že ste to spomenuli. Vložili sme do toho nemalé finančné prostriedky. Ehm, máme prípady kliešťov. Netýka sa to iba Švédska, ale aj Talianska. Možno, že ehm, tie prípady malárie súvisia aj s klimatickými zmenami, takže my sa pozeráme na to, aké trendy spôsobujú ehm, klimatické zmeny, hlavne v oblasti infekčných chorôb. Preto to tak výrazne financujeme. Nie je to až tak populárne, ale mňa trošku znepokojuje, že možno, že lekári tomu nevenujú dostatočnú pozornosť. Je to skôr environmentálna téma, ale určite by som chcel, aby sa tomu venovala väčšia pozornosť, hlavne teda kruhy pracujúce v oblasti verejného zdravia. Dobre, takže týmto ste zodpovedali na skoro všetky až na jednu otázku. tam, kde ja žijem, tieto kliešte prenašajú dve e, choroby, boreliózu a MTB. Áno, takže máme v parlamente takú, e, pardon, v našej v našom centre takúto politiku, že tomu venujeme pozornosť. Naši vlastní experti to e, hodnotia. Minulý rok sme schválili prijali pravidlá v oblasti konfliktu záujmov. No a jediná prekážka alebo jediné, čo sa dá k tomu povedať, že potrebujeme vyjadrenie Európskeho dozorcu v oblasti ochrany osobných údajov. My sme odpovedali na ich otázky a čakáme na ich eh, vyjadrenie a taktiež sa zúčastňujeme na pracovnej skupine o konflikte záujmov generálneho riaditeľstva Sanko. Vytvoríme, vypracujeme aj naše interné politiky, hlavne v oblasti chrípky. My sme sa obratili na všetkých e, našich pracovníkov, aby jasne mm, hovorili o eventuálnom konflikte záujmov na našej webovej stránke, či majú nejaké záujmy ale úprimne povedané, naozaj potrebujeme vyjadrenie toho európskeho dozorcu, pretože ide o viac menej osobné údaje. Ale môžem vám povedať, že ani ja, ani eh, náš manažerský tým nemá žiadny obchodný, <clears throat> obchodné záujmy, ktoré by predstavovali konflikt. <clears throat> Ďakujem za túto užitočnú rozpravu, želám veľa šťastia Dúfam, že nebudete mať príliš veľa práce proti, e- kvôli epidémiám budúci rok a ak aj áno, tak aby ste to zvládli čo najlepšie. Ďakujem pekne a možno si to zaslúži aj potleska. Týmto sme prebrali aj posledný bod programu. Vidíme sa zajtra ráno o 9. s hlasovacími kartami a prosím, e, prídete na čas, možno, že sa nám to aspoň zajtra poprvýkrát podarí.